The first point in our agenda Prvým bodom nášho programu je hlasovanie o výhrade v zmysle pravidla 106, udelenie schválenia na použitie DEHP, teda to je látka, vtalát, bis 2 etylexil, vtalát. Otváram hlasovanie, budeme hlasovať elektronicky. Okay, everybody voted. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. A teraz by sme mohli prejsť na následovný bod nášho programu. For the next point in our agenda we have to wait. Na ďalší bod programu si budeme musieť, musieť troška to počkať, lebo čakáme na príchod zástupcov komisie sem medzi nás. Huh? Okay. Now we can start the next point. Môžeme sa teraz pustiť do ďalšieho programu. Náš, do, do ďalšieho bodu nášho programu je to výmena názorov s komisiou. Budeme hovoriť o budeme hovoriť o vhodnosti, pardon, o kontrole vhodnosti vše, všeobecného potravinového práva. Je to prvá takáto výmena názorov. My sme sa dohodli medzi koordinátormi, že e, budeme e, komisiu systematicky prizývať k, e, k každému takémuto preskúmaniu, k tomu refitu, ktorý ona navrhne. A táto kontrola vhodnosti vyplýva, alebo teda týka sa nariadenia mm, nariadenia, ktoré sa týka Eh, všeobecného potravinového práva. Máme tu pána Mika z príslušného generálneho riaditeľstva. Ja mu hneď dám slovo, aby eh, nás oboznámil eh, s problematikou a potom by sme hneď sa pustili do diskusie. Good morning. Sorry if you had to wait two or three minutes. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za to, že som sem prišiel 3 minútky neskôr. Bežal som aj, tak sa mi to nepodarilo, ale len eh, pripomeniem, nie som generálnym riaditeľom, som len zástupcom generálneho riaditeľa, môj generálny riaditeľ nemohol prísť. Eh, každopádne ďakujem za pozvanie. Eh, vážené poslankyne a poslanci, ďakujem za príležitosť, kde vám môžem poskytnúť aktuálnu informáciu o posúdení vhodnosti všeobecného potravinového práva. V prvom rade by som rád povedal pár slov o kontrole vhodnosti celkovo. Ehm, veľmi často legislatíva Európskej únie je kritizovaná za to, že ignoruje názory eh, postihnutých, alebo že po, po, porušuje princíp subsidiarity, alebo eh, za to, že je príliš eh, drahá, komplikovaná, nejasná alebo ťažko uplatniteľná a ťažko splniteľná. Všetky tieto kritické body by mohli naznačovať, že európska legislatíva neplní svoje ciele a preto táto komisia chce zlepšovať legislatívu a to v celom politickom cykle od rozhodnutia o tom, že sa zavede nejaká legislatíva e, e, k vytvoreniu, schvalovaniu až po e, vynúcovanie a tu využívame napríklad metódu zásahov, intervencií, no a domnievame sa tiež, že ide o spoločnú zodpovednosť inštitúcií Európskej únie a členských štátov. Tieto kontroly vhodnosti sú jedným z nástrojov, ako komisia môže kontrolovať to, ako sa legislatíva uplatňuje. Ide vlastne o komplexné zhodnotenie toho, či, regu- či regulačný rámec, teda rámec pre danú oblasť politiky je vhodný pre daný účel. A vzhľadom k e, svojej povahe e, identifikuje prekryvy, e, identifikuje zastarané opatrenia a skúma to, či existuje priestor na zjednodušenie. V rámci tohto procesu DG Sante vykonalo od novembra 2011 do júla 2013 pilotný projekt, ktorý sa nazýval Kontrola vhodnosti v potravinovom reťazci nasledujúce kroky tieto teda výsledky z tohto projektu sú k dispozícii, to je teda verejná vec a môžete sa na to pozrieť. No a v rámci tohto e, prvotného komplexného preskúmania v apríli 2014 DG Sante rozbehlo kontrolu vhodnosti všeobecného potravinového práva. Ide o nariadenie, ktoré vzniklo v roku 2002, konkrétne nariadenie 178. Je to, e, je to základ regulačného rámca pre e, celý agropotravinársky sektor, pretože zavádza základné princípy, požiadavky a ciele e, potravinovej a krmivovej politiky a takisto e, vytvára Eh, alebo zakladá Európsky orgán pre potravinovú bezpečnosť a poskytuje základné nástroje pre eh, zvládanie napríklad upozornení. Mm, tu ide napríklad o eh, systém RAFS, ktorý je systémom včasného upozornenia na kvalitu potravín a krmiv alebo upozorňovania v prípade kríz týkajúcich sa potravín a krmiv. A hlavné princípy tohto nariadenia, všeobecného potravinového nariadenia, sa premietajú mal by sa premietať e, na národnej úrovni všetkých členských štátov. Takže jasné, že sme začali kontrolu vhodnosti e, tej, toho základu, predtým než e, pristúpime k tým sekundárnym dôsledkom a kontrola vhodnosti sa zameriava na to, aby poskúmala, či ten rámec zavedený touto legislatívou je vhodný pre celý sektor krmiva potravín a či táto, tento legislatívny rámec zachytáva všetky trendy súčasnosti. Táto činnosť je v súlade s politickým programom prezidenta komisie Junckera, osobitne z hľadiska zjednodušovania a skvalitňovania existujúcej legislatívy Európskej únie. Kontrola vhodnosti všeobecného potravinového práva a jeho nariadenia sa, sa zameriava na tri komponenty. V prvom rade všeobecnú časť tohto nariadenia, po druhé ustanovenia týkajúce sa systému včasného upozorňovania na krízy a zvládanie kríz v oblasti potravín a krmiv a po tretie ustanovenia zakladajúce Európsku agentúru pre potravinovú bezpečnosť. A z, tohto, z, týchto troch komponentov, z, troch, z týchto troch komponentov bola zatiaľ zhodnotená len EFSA. E, naposledy toto hodnotenie prebehlo v roku 2012. Na to, aby sme získali potrebné podklady, si Sante objednalo dve externé štúdie. V prvom rade ide o štúdiu týkajúce sa všeobecnej časti nariadenia potravi- o mm, na všeobecné potravinové nariadenia. Po, druho, po druhé, teda druhá štúdia sa zameriava na tie ustanovenia o systéme včasného varovania. Tie externé štúdie by mali onedlho byť ukončené, teda ešte v tomto roku budú výsledky. A pokiaľ ide o EFSU, tak DG Sante aktualizuje to ostatn- tú ostatnú správu externého, z externého hodnotenia, ktorá pokrýva obdobie do roku 2013 v úzkej spolupráci s EFSO, s členskými štátmi a zainteresovanými stranami ktoré samozrejme boli predmetom, predmetom konzultácie. V, celkovom, v celkovej v kontrole vhodnosti DG Sante zohľadňuje tiež všetky relevantné informácie e, a všetko, čo vlastne komisia k dispozícii má. E, toto, táto kontrola hodnosti sa zameriava na 5 kritérií. Účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, konzistentnosť a pridanú hodnotu pre Európsku úniu. Výsledkom alebo výstupom tejto kontroly hodnosti E, bude správa, ktorá bude prezentovaná vo forme pracovného dokumentu komisia a táto správa mala byť k dispozícii na konci prvého trimestra roku 2016. Ak mi dovolíte, tak by som teraz povedal pár slov o zisteniach dvoch externých štúdií to, a plus teda externého hodnotenia EFSA po aktualizácii. Tu vo všeobecnosti možno konštatovať, že nariadenie, všeobecné potravinové nariadenie splňa svoje cieľe, teda v prvom rade ochranu ľudského zdravia a zabezpečenie dobrého fungovania vnútorného trhu. E, boli pozorované podstatné zlepšenia vo všetkých oblastiach v porovnaní e, predchádzajúcej situácie, teda predtým, než toto nariadenie vstúpilo do pratnosti, vrátane e, výsledovateľnosti potravy na krmiu, zodpovednosti prevádzkovateľov na trhu, pri uvádzaní bezpečných potravín na krmy na trh a splňaní všetkých ustanovení legislatívy, ďalej princípov rizikovej analýzy a transparentnosti. Nariadenie E, zaviedlo e, pokročilý režim harmonizácie, ktorý umožňuje lepšie zacielovanie prípadných potravinových a krmivových rizík. Neboli konštatované žiadne, žiadne systémové zlyhania, ktoré by súviseli s týmto všeobecným potravinovým nariadením, pričom tam, kde existuje priestor na zlepšenie, tak to nezávisí ani tak od samotných, pod, e, samotných ustanovení nariadenia, ale skôr od implementácie týchto všeobecných princípov a E, požiadavek v inej sekundárnej legislatíve, ako som povedal predtým, a e, od e, presadzovania plnenia existujúcich pravidel člen, členskými štátmi. Zvýšené tlaky spôsobené globalizáciou a komplexnosťou dodavateľských a odberateľských reťazcov znamenajú veľkú potrebu alebo zvyšujúcu sa potrebu výmeny informácií, pokiaľ sa objaví nejaký problém súvisiaci s bezpečnosťou potravín alebo krmy. A v tomto kontexte kľúčové ciele systému RAPID E, teda pre rýchlu výmenu informácií o potravinách a krmivách e, boli dosiahnuté do uspokojivej miery. Avšak e, je priestor na zvyšovanie účinnosti napríklad integrovanou výmenou informácií medzi RAS a inými systémami. Ako iste viete, komisia navrhuje oficiálne kontroly, ktoré, o ktorých začnete rokovať s radou, respektíve ktoré sa vlastne včera začali. A E, pripravenosť na krízu je jednou z, jednou z hlavných priorít a v tomto ohľade existujúce, e, existujúca úprava na úrovni členských štátov dos, e, dosahuje tie cieľe, ktoré boli stanovené. A úloha komisie ako koordinátora v, pri minulých incidentoch týkajúcich sa bezpečnosti potravy na krmiu tiež bola splnená, aj keď sa javí, že je potrebná väčšia úloha komisie pri zabezpečovaní komunikácie medzi, medzi kompetentnými orgánmi. Tá komunikácia by mala byť súčasťou manažerských postupov aj riešenia krízy a nemala by prispievať k, zhorš- k zhoršovaniu tejto krízy. Pokiaľ ide o EFSA, tak e, sa zistilo, že systém funguje celkovo dobre, avšak e, sú tu niektoré oblasti, boli identifikované oblasti, kde je priestor na zlepšovanie implementácie. V prvom rade interné procesy, ktoré súvisia s, e, včasnou, s včasným uzatváraním žiadosti o schválenie, kde EFSA ešte potrebuje zlepšiť svoje postupy. A to vzhľadom preto, že tento časový faktor je veľmi dôležitý pri inováciách a schopnosti EFSA zároveň sú, e, súvisia s so skúsenosťami jednotlivých členských štátov. Je potrebné, aby e, tam bola zlepšená komunikácia, a takisto aby bola zlepšená dostupnosť informácií a štúdií. A e, takéto prípad, prípadné nedostatky súvisia s tým, že je nedostatok zdrojov na úrovni členských štátov, že je nedostatok expertov, že experti, národní experti VESA sa netrvia dosť času a že Eh, fungovanie EFSA, interné fungovanie nie je dostatočne dobré. Tiež si iste eh, uvedomujete, že eh, prísne monitorovanie pravidiel je tiež predmetom kritiky, respektíve tá prísnosť nie je dostatočná. Takže, vážené dámy a páni, dúfam, že som vám poskytol zhruba prehľad o tom, ako sa momentálne zaoberáme touto kontrolou vhodnosti všeobecného potravinového nariadenia. Ja sa teším na výmenu názorov a samozrejme odpoviem na ktorékoľvek otázky, ktoré môžete mať. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pustíme sa do našej rozpravy. Pani Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président, et merci à la Commission européenne. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poďakovať komisii za informáciu o tomto bode. Je veľmi dôležité si povedať, že lepšia legislatíva by nemala byť len v mohutnosti toho nariadenia, pretože spotrebiteľ preferuje kvalitu produktu, on nesleduje e, pôvod, zloženie. A zároveň sa musíme usilovať o zachovanie rozmanitosti, ktorú tu máme, a takisto o zachovanie našich potravinových tradícií, ktoré sa môžu odlišovať e, medzi severom, východom, západom, juhom. Európy. A tiež by sme si mali uvedomiť, že v tomto sektore pôsobí množstvo malých a stredne veľkých firiem, ktoré veľmi často majú problémy s tým, ako sa prispôsobiť tým všetkým nariadeniam, e, byrokracii a zvýšeným nákladom. E, došlo teda aj k určitému počtu škandálov, ako napríklad v prípade konského mesa. A tiež tá psychodráma okolo geneticky modifikovaných organizmov, ale my všetci sme e, konfrontovaní s našimi voličmi, ktorí často sú polnohospodári alebo eh, teda buď polnohospodári, ktorí pestujú eh, potraviny alebo chovajú dobytok eh, a sme konfrontovaní s tým, ako ťažko sa jednotlivé opatrenia premietajú do praxe. Nedávno vyšla vo Francúzsku štúdia, ktorá hovorí o tom, že etikety pri hovedzom mese sú metúce alebo priamo klamlivé a že nezodpovedajú skutočnému zloženiu alebo pôvodu. A toto všetko môže mať veľmi negatívny dopad na spotrebiteľa. Musím tiež povedať, e, že je politovania hodné, že Európska komisia napriek žiadosti žiadostiam Európskeho parlamentu neposkytla, neposkytla informáciu o tom, ako by sa správne mali ako by správne teda mali vyzerať tieto etikety alebo označenia hovedzieho mesa. Otázka tých transkyselín, ktoré sú čiastočne Mm, spracovávané alebo hydrogenizované a sú nebezpečné pre srdce a cievy, tak ja by som chcela vedieť, akým spôsobom pristupuje komisia k týmto transkyselinám, ale tiež by som chcela vedieť, kedy príde komisia so syntezou k tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A žil, pardon, pán predseda. Pán predseda, kolegovia, niekoľko slov po tomto uvedení Európskej komisie. Tak ja som neostal uspokojený touto odpoveďou. Máme pocit, pocit už príliš veľa mesiacov, že komisia Eh, nechce odpovedať na tú čím ďalej tým silnejšiu vôľu európskych spotrebiteľov byť chránený v oblasti potravy. A táto ochrana zdá sa, že nie je ešte dobre zasídlená v hlave Európskej komisie. Prečo? Pretože vďaka škandálom za posledné roky a kvôli eh, narastajúcej potravinovej neistote, ktorú žiaľ musíme konštatovať za posledné roky, tak je tu potreba nielen lepšej legislatívy, ale aj potreba toho, aby sme postupovali proti tým mafiám, ktoré vznikli za posledné roky bohužiaľ práve tí najmocnejší v potravinovom reťazci, ktorí vlastne rozhodujú o všetkých týchto otázkach, ako správne povedala pani Grostet, po Francúzsku potravinový reťazec nefunguje dobre a ide to na úkor farmárov, malých fariem, chovateľov dobytka, ktorí trpia, pretože na opačnom konci e, potravinového reťazca alebo uprostred neho sú tí všemocní, ktorí e, spustili akúsi olovenú clonu a navyše využívajú prázdne miesta legislatívy, preto potrebujeme legislatívu, ktorá bude prísnejšia, silnejšia v oblasti označovania potravín, aby sme európskym spotrebiteľom dali dostatočné informácie, aby vedeli, čo je dobre alebo menej dobre na to, aby sa konzumovalo. A to je naša kolektívna zodpovednosť. Now, Ďakujem pekne, slovo má pani Sommer. Ďakujem za slovo, ďakujem komisii za tento krátky úvod a predstavenie aktuálnej situácie. Na rozdiel od predchádzajúceho rečníka si myslím, že spotrebiteľ už je pomerne dobre chránený, čo sa týka potravín v EÚ. Vlastne na nariadenie kontrole stále ešte pracujeme a túto ochranu naďalej zvýši. Taktiež úrad EFSA funguje pomerne dobre, pripomínam tu na ten škandál s e, mesom, s konským mesom. A pripomínam, ako rýchlo sa vlastne táto vec odhalila to naozaj nás robila dojem, pretože to konské meso e, sa naozaj transportovalo po celej EÚ a potom bolo vlastne predávané ako hovedzie meso. Takže myslím si, že sa ukázalo, že tie mechanizmy fungujú pomerne dobre. Samozrejme, interné procesy sa dajú vždy ďalej zlepšovať, ale kladiem si otázku, nakoľko E, má byť EFSA teda ešte rýchlejšia v tom svojom konaní, tak som pochopila, že to by komisia chcela, že teda ten časový faktor je dôležitý. Samozrejme, môžem tie veci teda nejakým spôsobom vykonať ešte rýchlejšie, ak bude mať dostatočný personál, napríklad. A teraz je tu otázka, či pri všetkých úlohách, ktoré e, FC nakoniec za tie roky boli priradené, má dostatočné personálne kapacity to by som rada počula od komisie, aký je váš odhad situácie, pretože <clears throat> na EFSA sme teda kládli ďalšie úlohy, pre ktoré vlastne nebola vôbec vytvorená. Napríklad teda nariadenie o o e, zdravotných tvrdeniach alebo tak ďalej. EFSA nám tvrdila, že sa to netýkala v poriadku, ak ste nám to dali ako e, za úlohu, tak sa tomu budeme venovať, ale nie je to naša kompetencia. Ale už 4 nás tento úrad upozornila, že by to mohlo byť problematické práve kvôli nedostatočným personálnym kapacitám. Áno, to sa ukázalo ako realita a vlastne trvalo niekoľko rokov, než prvé vlastne hodnotenia a posúdenie nám e, dali k dispozícii, takže ešte stále neboli ohodnotené niektoré časti. Takže to naozaj nie je správny prístup k legislatíve. E, máme teda veci, ktoré nedokážeme potom realizovať z nedostačných personálnych e, kapacít. To by ma tiež zaujímalo, ako si to komisia predstavuje, ako s týmto nariadím ohľadne teda e, tvrdení pre nejakých zdravotných účinkoch zaobchádzať v tejto súvislosti. Takže komisia hovorí, že chce zlepšiť ten časový faktor, ale má na to sa dostatočné personálne kapacity? sú na to dostatočne vybavení a ako zabránime do budúcnosti e, dodatočnému zaťaženiu FC vlastne veciam, ktoré nespadajú do jej kompetencie. E, je tu teraz, to si myslím, že ten systém včasného varovania ich bude v ich práci iba ďalej obmedzovať. Ďalšia vec. Pán Miko, hovorili ste, že úloha komisie v rámci krízového manažmentu sa má zväčšiť. A opäť kladím si tú otázku, či má komisia dojem, že sa nemá dostatočne rozsiahle kompetencie v oblasti krízového manažmentu, alebo teda, aby sa mohla v krízovom manažmente lepšie nejakým spôsobom realizovať, alebo či opäť potrebuje na to vlastne rozšíriť rady zamestnancov. Kladiem si otázku, či vlastne nestačí, ak EFSA bude naďalej ešte zabezpečovať aj komunikáciu v rámci toho krízového manažmentu a opravte ma, ak to vidím, prípadne zle odhadujem, a, ale opäť pripomínam ten škandál s konským mesom, e, ktorý EFSA vlastne odkryla a potom aj komunikovala iste v spolupráci s komisiou. Jednoducho iba nedokážem odhadnúť, akú úlohu hrá komisia, alebo ako si predstavuje komisia, že EFSA bude hrať nejakú teda ešte väčšiu rolu v rámci komunikácie, v rámci krízového manažmentu. Tak to by som rada, <clears throat> aby ste mi trošku ešte osvetlili. A posledná vec. Prebehla verejná konzultácia po internete ohľadne tejto e, kontroly vhodnosti, fitness check. Vlastne to prebehlo, bolo ukončené otázka, či komisia nejakým spôsobom túto konzultáciu analyzovala, vyhodnotila, alebo e, či to ešte stále prebieha. A celkovo by som e, rada aby tie kontroly vhodnosti prebiehali trošku svižnejšie, pretože to naozaj už trvá trošku dlho. A my ako parlament e, sa chceme tiež vrhnúť do práce. A zdá sa mi, že tá legislatíva vlastne pokračuje pomerne dobre a komisia, ako to už práve zaznelo, v prvého kvartáli, prvom kvartáli 2016 e, nám poskytne teda nejaký návrh legislatívneho textu, tak to je naozaj najneskorší možný termín, ktorý dokážeme akceptovať na to, aby sme vlastne to nariadenie pripravili do najbližšej Európskej rady. E, mám isté skúsenosti, nie sú z najrúžovejšie, pretože takéto obsiahle témy sme, vždy sme mali v týchto, takýchto prípadoch problém, že, že sme to nedokázali vlastne uzavrieť do potom ďalších volieb, čo potom všetko určite e, predloží, pretože po európskych voľbách do parlamentu e, sa obmení osadenstvo, osadenstvo a legislatívny proces sa tým veľmi zdrží a môže sa zastaviť. Ďakujem veľmi pekne, pán Ozling. E, tiež chcem zo všetko najskôr poďakovať komisii, že rozbehla tento proces a ako správne hovoríte, na konci tam bude aj nejaké politické hodnotenie. Ešte sa vrátim k radu EFSA, pretože e, minulý týždeň sme s kolegyňou e, navštívili ich pôsobisko teda v Parme, pretože ja, možno je vám známe, že patríme k kritikom Európskeho úradu pre potravinovú bezpečnosť, teda EFSI. A tak sme sa boli pozrieť, ako EFSA funguje. A sam na, oprad naozaj to funguje tak, že je problém s tými expertnými komisiami, teda výbormi, a s tým e, poskytovaním expertov, odborníkov z členských krajín. A niečo sa s tým musí urobiť, pretože takýto dôležitý úrad jednoducho nemá dostatok expertov a členské štáty e, nemajú jednoducho do svojich odborníkov a členské štáty potom neposkytujú dostatočné expertné krytie a tým stráca vlastne sa dôveryhodnosť. To je nejakým spôsobom potreba doošetriť. Aspoň taký dojem sme z toho mali, z tých konzultácií, ktoré tam prebehli. Otázka, či je možné to nejak personálne ďalej obsadiť. Otázka, e, či tie personálne kapacity stačia. Je to treba vlastne kriticky interne zhodnotiť, či tie kľúčové oblasti sú dostatočne obsadené. K celkovému hodnoteniu treba ďalej povedať, keď sa pozrieme na 10 rokov pôsobenia legislatívy v oblasti potravín, tak sa nezdá, že by nejaká e, chorobnosť alebo choroby dôsledky, dôsledku nedostatočnej hygieny potravín alebo teda nezdravej stravy e, nejak poklesla. To možno nesúvisí úplne s kontrolou bezpečnosti potravín, ale možno je dobre sa zamyslieť nad tým, ako budeme tie potraviny hodnotiť. Prebehla tu veľká diskusia ohľadne nejakého teda semafóru systému varovania, nebudem to teraz pripomínať. Určite je to veľmi veľa vecí zlepšovať, spomínali sme škandál s konským mesom, takže je dôležité zvýšiť transparentnosť v tom reťazci. Ešte pani Zomer by som povedala, v zásade mne to ne, nestačí, že treba po troch dňoch sme dokázali povedať, odkiaľ to konské meso pochádzalo. Pretože to nebola predsa príčina. Problém bol e, nedostatočné e, vlastne nejaké vyhlásenia alebo tie tie informácie, odkiaľ to meso pochádza. Častokrát sa stávajú treba, že aj ryby sú, aj sú ryby, ktoré máme v parlamente. E, nakoniec je tam nejaká cedulka a pritom jeme úplne inú rybu, než ako je tam napísané. Takže je treba lepšiu, trans, zlepšiť transparentnosť a vlastne dohľad nad tým dodavateľskými reťazcami. Tam je určite treba to zlepšiť. Ďalšia vec, ktorú nedokážem akceptovať, je, že každý rok je nám predložená správa, ohľadne nedostatku, respektíve o plýtvaní potravín a myslím si, e, pardon, o zvyškoch pesticídov v potravinách. A vždy môžeme len konštatovať, že tie hladiny pesticídov sú veľmi vysoké. A čo sa týka vlastne nejakých účinkov pesticídov v potravinách a na tom že sme ich tam lokalizovali, nerobíme dosť v spolupráci s polnohospodárstvom a jednoducho kombinácia tých rôznych látok, ktoré v nespotravinách dokážeme zaidentifikovať, teda je nepriateľná. Tam je treba s tým niečo robiť. Prečo nie je možné, aby sme každý rok dostali správu, kde zistíme o, teda o bezpečnosti potravín a jednoducho iba berieme na vedomí, že áno, v potravinách boli konštatované vysoké zvyškové hodnoty um, pesticíd, ktoré neklesajú je to vlastne kombinácia rôznych látok, ktoré naopak rastú aj ich teda obsah v týchto potravinách. Členské štáty sú povinné v celom potravinovom reťazci zabezpečiť, že bude dodržiavaná legislatíva, legislatívne opatrenia. Tam je jednoznačne deficit a jednotlivé členské štáty je treba im aj teda dávať, e, na ne dávať pozor, zvýšiť ten dohľad na to, aby naozaj tá legislatíva bola dostatočne realizovaná tak, ako e, si to predstavujeme a ako to musíme aj vyžadovať. Ja to si myslím, že je jeden z hlavných problémov a je treba aj v rámci EÚ e, zlepšiť infor- výmenu informácií a lepší dohľad plus kompetencie úradov zodpovedných za dohľad. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má pán Pedičiny. Grazie, Presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa venovať o otázke bezpečnosti krmív pre chov zvierat. Ak ide o krmivá, ktoré sa používajú pre zvieratá, ktoré sú neskôr určené na, ľudskú, na spotrebu ľuďmi. A tam e, je veľmi dôležitý problém antimikrobiálnej rezistencie a často sa hľadajú akési skratky e, vo farmaceutických prípravkoch a aj v našej legislatíve sa snažíme obmedziť používanie výrobkov, ktoré sú antimikrobiálne nielen kvôli terapeutickým, ale aj kvôli profilaxia a iným dôvodom. Komisia chcela pridať ďalší článok o mikro, antimikrobiálnej rezistencii v, aj v ďalších dohodách a v dohode TTIP, ale v USA sa práve, že používajú antibiotika ako e, krmivá pre mm, e, zvieratá a veľmi často sú tam aj ďalšie e, látky, ktoré ale sa potom využívajú, majú byť profilakticky a mm, teraz sa to celé rokuje aj e, v rámci TTIPu a moja otázka je, že ako zabezpečíme také normy e, vysokej bezpečnosti, aby sme adekvátne ochránili ľudské zdravie a zdravie spotrebiteľov so všetkými týmito návrhmi. Ďakujem. Pán predseda hovorí pani Dorgano, Dornano. Harmonizácia, ktorá sa predkladá, má zabezpečiť údajne bezpečnosť, ale ja si myslím, že to nie je absolútny prístup a moja otázka je nasledovná. Ako môže homogénny, štandardizovaný právny rámec by mohol odpovedať na rizika a určité lokálne špecifika alebo národné špecifika, napríklad systém časného varovania, tak ako je zadefinovaný v kapitole 4. Keď sa má vychádzať z spolupráce e, kontrolných národných orgánov, mali by sme mať ale skutočnú európsku pridanú hodnotu, tak ako je to vo všeobecných cieľoch kvality a mali by sme udeliť systému viacej flexibility Tretí prvok, harmonizácia medzinárodných dohôd. Ak si myslíme, že tento princíp e, sa bude aplikovať stále vo väčšom priestore, tak sa aj zvyšujú rizika a tým pádom e, vlastne e, sa celý tento rám, právny rámec stáva menej flexibilný a nie je schopný adaptovať sa na potreby. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Now, Miss Ďakujem pekne, slova pani Melior. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja chcem v prvom rade tiež poďakovať komisii za predloženie tejto správy. Zaujímajú ma dve veci, ktoré, kde som rada položila ešte otázku. O prvej veci sa už hovorilo, a to je síce pôsobenie FC. Vlastne pán predseda sa zúčastnil práce, e, teda e, diskusie, ktoré prebiehali v rámci našej malej pracovnej skupiny s EFSou a vieme, že pod vedením e, pána Ula ako nového predsedu úradu sa naozaj snažia maximálne čeliť výhradám a pracovať na tom, aby odstranili tie výhrady s tým, že podliehajú lobby priemyslu, prípadne, že tie karty sú tam teda už dávno rozdané. A naozaj sa snažia aj získať dostatočnú expertízu a expertov z jednotlivých členských krajín na to, aby mohli vykonávať tie hodnotenia. Takže na to potrebujú naozaj kompetenciu na tejto, tejto odbornej stránke. A preto si, by som sa rada spýtala, ako ich dokážeme podporiť, ako ich vy dokážete podporiť, ako dokážeme posilniť profil FC. Druhá vec, ktorá ma zamestnáva je, samozrejme máme legislatívu, spoločnú európsku legislatívu hľadne potravím, ale v jednotlivých členských krajinách samozrejme potom Existujú rôzne možnosti podľa subsidiarity si to rozdeliť, upraviť a tak ďalej. Sú tam rozdiely, nie je to všetko úplne jednoducho porovnateľné. to si myslím, že predstavuje problém aj pre vnútorný trh. Ako ste hovorili, že sú to vaše najdôležitejšie ciele, teda vnútorný trh a bezpečnosť obyvateľstva a zabezpečenie potravín, takže si myslím, že je to dôležité. E, rastie na počet civilizačných chorôb. Preto e, sa to bude určite naďalej veľmi dôsledne monitorovať, ale otázka je, ako to zvládnuť v rámci EÚ, aby táto jednotná európska legislatíva naozaj bola aj aplikovaná, realizovaná, aby e, sme zabezpečili e, bezpečnosť pre našich spotrebiteľov a spotrebiteľky. Ďakujem pekne, slovo má pani Delhaje. Ďakujem, pán predseda. Vrátim sa k jednej otázke. Budeme vo februári tohto roka sme hlasovali o správe o pôvode e, mesa v spracovaných alebo polotovaroch. Nezávisle od e, otázky potravinovej bezpečnosti spotrebiteľov, tak potrebujeme skutočnú transparentnosť a dostatok informácií, keď spotrebitelia nakupujú výrobky a táto transparentnosť musí platiť pre všetko, čo kupujú aj e, spotrebujú. aj ja očakávam od Európskej komisie práve v tomto špecifickom bode nejaké návrhy. Thank you very much. Ďakujem pekne. Zdá sa, že už sa nikto ďalší nehlási o slovo. V tom prípade má slovo komisia. Prosím, môžete reagovať. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za túto intenzívnu výmenu názorov, ktorá naozaj vlastne eh, vyslovila veľmi veľa vecí, ktoré tu sú eh, prítomné častokrát, keď sa bavíme o takéto všeobecnej legislatíve, tak to je vlastne tá krása aj riziko takéto diskusie, že musíme naozaj prebrať aj pokryť veľmi veľa detailov, je tam veľmi veľa tém. Skúsim zodpovedať na všetko, ak sa mi to podarí. Jedna vec, chcem pripomenúť jednu takú všeobec, taký všeobecný trend, ktorý sa netýka iba diskusí v rámci EÚ, ale celkovo na národnej úrovni. Vždy, keď je nejaký problém, tak existuje taký trend e, alebo snaha hľadať novú legislatívu, ktorá by ten problém vyriešila. Na druhej strane myslím si, že prebieha diskusia o tom, že tej legislatívy už je viac než dosť. Takže na jednej strane je tu tlak vytvárať novú legislatívu, na druhej strane teda zmenšovať legislatívne zaťaženie. Takže jedna možnosť je pozrieť sa, či tá aktuálna, aktuálny legislatívny rámec pokrýva už tú problematiku alebo nie. V prípade, že áno, tak či to pokrytie je dostatočné a či tie výsledky sú také, ako si predstavujeme. To je vlastne zásada tej kontroly vhodnosti, toho, čo hovoríme v angličtine fitness check. Keď sa bavíme o tomto v súvislosti s mm, nariadením, všeobecným potravinovým nariadením, tak pripomínam, že sa hovoríme vlastne o pyramíde takých e, noriem, ktorých je viac než tisíc, rôzne implementačné, teda vykonávacie a tak ďalej e, ktoré vlastne sa vytvárali na základe princípov a ustanovení, ktoré sú rozpísané vo všeobecnom politickom nariadení. Takže otázka je, či tie zásady, tie princípy sú v poriadku, či tie inštitúcie sú správne nastavené. A v prípade, že áno a zhodnotíme, že je to tak, tak potom môžeme postúpiť o úroveň vyššie a e, na potom úrovni nariadení, kde vidieť, že veľmi veľa tých problémov, ktoré ste spomínali, by sa potom dali reálne riešiť. Teda tých jednotlivých ustanovení. Vrátim sa ešte k tej vašej otázke, keď ste hovorili, že veľmi veľa z aspektov, ktoré spomínate, sme pripomínali už v balíčku, alebo teda riešili v balíčku, ktorý sme navrhovali pred pár rokmi a o ktorom stále prebieha diskusia. Napríklad, ako ste spomínali, diskusiu o oficiálnych kontrolách, kde je veľmi veľa aspektov, ktoré naozaj už boli e, do toho zapracované, ale ešte nie boli implementované, pretože tie diskusie ešte nedobehli, ale veľmi veľa vecí sa tam už rieši. Nechcem teraz naozaj zabiehať do podrobnej diskusie o každom kuse legislatíve. K legislatív, ktorý máme ohľadne tých jednotlivých tém, to je naozaj spada mimo rámec tej kontroly vhodnosti. Našu otázku by sme si mali položiť inak či tie princípy, ktoré sú v tej legislatíve všeobecnom e, potravinovom nariadení, sú nastavené dobre, alebo ich potrebujeme zmeniť. Takže ak sú nastavené dobre, tak e, z toho vychádzajú tie potom dielčie legislatívy. I am not going... Teraz e, nechcem hovoriť o detailoch trans tukov, trans tučných kyselín, ale je to súčasťou správy a predpokladám, že sa to dostane von ešte pred koncom tohto roka. Mm, dúfam, že e, tieto výsledky alebo tá správa bude podkladom pre nasledujúce diskusie. No a e, podvody v oblasti potravinárstva, to je samozrejme vážny problém, ale e, z definície je to aktivita, ktorá eh, je mimo zákona, čiže vytvorením ďalších pravidel situácii nepomôžeme, pretože v podstate už toto nariadenie obsahuje ustanovenia proti podvodom, takže my len potrebujeme vytvoriť nejaké nástroje a e, bojovať takto proti eh, týmto podvodným aktivitám. A e, vlastne teraz máme ešte aj nariadenie o úradných kontrolách a v minulosti nám chýbala jedna vec. My sme v tomto nariadení o úradných kontrolách e, podľa mojich informácií navrhovali a teda myslím, že ešte e, aj tento parlament toto podporuje, takže by sme mohli aj tento zákon, toto nariadenie zaradiť e, vlastne do diskusie. Čiže keď to nariadenie o úradných kontrolách bude, tak budeme mať, myslím, dostatočné právne nástroje. No a teraz k tým rôznym pripomienkam týkajúcim sa EFSA, aby som na ne reagoval v jednom v jednom bloku. Jedna z pripomienok veľmi jasne hovorila, že EFSA je v situácii, kde e, vlastne musí riešiť každý rok e, asi 500 posudzovaní, pričom má asi 100 e, zamestnancov, možno 10 vedeckých výborov a myslím si, že EFSA za tejto situácie robí svoju prácu veľmi dobre. Napriek všetkej kritike, a môžeme teda samozrejme hovoriť o transparentnosti a všetkých problémoch, a sú to reálne problémy a my sa ich snažíme riešiť, ale Základom e, je, respektíve toto právne nastavenie je podľa nás, základ teda je dostatočný. Otázka je teraz, či máme dostatok zamestnancov. Tu si myslím, že podľa môjho názoru áno. To hodnotenie, ktoré sme vykonali z našej strany, je také, že problém nie je ani tak v počte zamestnancov. Problémy sú skôr v dvoch veciach. Jednu, jednu vec si už spomenuli. Ide o to, ako nájsť e, skutočne špičkových vedcov vo výboroch EFSA, to je jedna vec, ktorú by sme určite chceli zabezpečiť. A zároveň to musia byť ľudia, ktorí nemajú vlastne akúsi minulosť kontaktov s tými najväčšími firmami. Ako iste viete, oni tí vedci často pracujú na projektoch, ktoré sú financované tými, ktorí majú peniaze. Takže veľmi ťažké nájsť ľudí, ktorí sú špičkoví experti vo svojej oblasti a ktorí zároveň za 10 rokov nemali kontakt, vôbec žiadny kontakt s podnikmi, s firmami, pretože ináč e, budú vlastne napadaní v médiách ako potenciálne, e, potenciálne ovplyvnení. Takže často nám zostáva buď e, ísť e, po mladých vedcoch alebo po vedcoch, ktorí už sú na dôchodku, pretože ten aktívny vedec veľmi často má nejaký projekt či dva, alebo mal v uplynulých rokoch a nechce riskovať to, že bude v, vo verejných médiách ehm, očerňovaný za to, že mohol mať nejaký kontakt s týmito firmami, alebo že bude obviňovaný z nejakého lobbyzmu, Proste títo ľudia to nemajú e, potrebné, nechcú, aby sa to dialo. No a je to potom ešte jedna vec, ktorú som nespomenul. EFSA nemôže prísť a vec sa má povedať, chceme vás do výboru. EFSA môže akurát vybrať z tých, ktorí sa prihlásia. Takže je to veľká úloha aj pre členské štáty a ich e, vedecké kapacity alebo vedecké Eh, orgány, aby propagovali tieto, túto možnosť. EFSA jednoducho nemôže urobiť viac. Ja si myslím, že toto je praktická situácia. Nesúvisí to nejako s právnym rámcom. Právny rámec podľa mňa je v poriadku, ale praktická implementácia, teda množstvo tých vedcov, ktoré budú k dispozícii a veľký tlak na nekontamináciu s podnikmi, to je práve to, čo komplikuje do istej miery implementovania a myslím si, že s týmito obmedzeniami EFSA robí prakticky čo je možné. Samozrejme vždy možno situáciu zlepšiť, ale, ale jasné, že treba, aby sa snažili aj členské štáty a ja s týmto samozrejme súhlasím. Ďalšia otázka sa týkala záležitostí súvisiacich s e, nárokmi a botanickou stránkou. No a e, tu ide o osobitnú situáciu, kde máme problém konfliktu dvoch legislatívnych e, aktov, čiže e, hrubé uplatňovanie existujúcich pravidel bez zváženia dopadov by nepomohlo situácii, pretože všetko budeme mať v jednej, e, v jednej škatulke. Preto sme to takto v nariadení neurobili. Preto každý, kto má záujem, môže rozlišovať medzi tvrdeniami, ktoré sú relevantné a ktoré nie sú. Ak povieme, že nie na všetko, tak to je ako keby sme neurobili nič. Takže my musíme riešiť problém a vecnú stránku, skôr než tvrdiť, že nemáme dostatočnú kapacitu. To nie je otázka kapacít. Kapacity to je vec toho, ako e, vlastne napredovať. Toto je nad e, tým všeobecným potravinovým zákonom, nad tou všeobecnou potravinovou legislatívou. No a ďalej, ak by, teda či sa môže zlepšiť svoje interné procesy, áno, mali sme na správnej rade veľmi rozsiahlu diskusiu a aj s partnermi sme hovorili o tom, že vo vedení EFSA sa už teraz dejú pomerne veľké zmeny a ako iste viete, riaditeľ vás sám pravidelne informuje o týchto veciach, že áno, pracujeme aj na zlepšovaní interných procesov. A e, teraz k úlohe EFSI počas krízy, tak tam by som chcel pripomenúť, čo sme vlastne my a teda osobitne vy, čo ste schválili a čo je podľa mňa správny prístup. My sme sa rozhodli, že v Európe rozdelíme eh, alebo oddelíme eh, zvládanie rizik od hodnotenia rizika. Ja by som skutočne chcel apelovať na to, aby toto mm, rozdelenie trvalo vo všetkých situáciách. Ja si myslím, že EFSA má jasnú úlohu v kríze a to, že má posúdiť problém, ale nemala by zasahovať do zvládania tej krízy. To je iná úloha, to je úloha, ktorú legislatíva ukladá komisii a členským štátom a ich kompetentným orgánom. A toto je vec, ktorú by sme mali zachovať, toto rozdielne. Čiže treba využiť vedecké, e, vedec, e, vedecké e, kapacity EFSA, posúdiť krízu, ale úloha zvládania krízy to nie je, to by nemalo byť úlohou EFSA a toto by sme mali E, nechať e, nezmenené. Niekedy sa samozrejme v kríze tie úlohy prekrývajú, čo je pochopiteľné. Niekedy teda môže dojsť k istému prekryvu, ale my sa snažíme, naozaj sa snažíme, aby toto oddelenie bolo veľmi jasné. A tiež tu padla otázka, či e, všeobecný potravi, že či posúdenie vhodnosti všeobecného potravinového nariadenia e, je uzavreté, ešte, ešte neuzavreté, ale predpokladáme, že v prvom štvrť roku, roku 2016 by sme to mali mať hotové. Ak, ak by ste sa spýtali, či to bude hotové, tak by som povedal, možno to bude hotové. By ste mali čo citovať. V nasledujúcich troch mesiacoch to plánujeme finalizovať. My máme štúdie, kde sme kde už teraz vlastne hodnotíme a e, tie informácie analizujeme a možno o 3-4 mesiace budeme mať pripravený návrh textu a samozrejme potom prebehne celý ten proces e, interných konzultácií. Ale myslím si, že e, v prvom štvrťroku, v prvom trimestri 2016 môžeme tento projekt uzavrieť. Myslím, že niekoľkokrát tiež bolo spomenuté bola to jedna dôležitá vec. My síce môžeme povedať, že právny rámec je dostatočný, ale e, v niektorých oblastiach naozaj existuje dramatický problém s implementáciou. Ako iste viete, systém v Európe stojí na fakte, že implementácia e, právneho rámca je ponechaná orgánom členského štátu. Európska úroveň e, má len určitú úlohu dohľadu a toto toto, e, na toto netreba zabúdať, pretože my z hľadiska e, presadzovania a implementácie máme vynikajúci orgán, to je FVO, e, úrad pre teda veterinárny a potravinový úrad v Írsku, ktorý kontroluje a vynúcuje presadzovanie, alebo teda uplatňovanie jednotlivých e, ustanovení legislatívy, má svoje plány kontrol a mm, takisto členským štátom poskytuje spätnú väzbu, kde sa jasne hovorí, kde sú problémy a čo treba robiť. Reakcia je niekedy, alebo teda odozva členských štátov je niekedy lepšia, niekedy horšia, ale myslím si, že e, je možné e, dosiahnuť dobré výsledky len ak na európskej úrovni bude dobrá spolupráca, alebo teda bude dobrá spolupráca medzi európskymi inštitúciami a e, členskými štátmi. No a potom tu bola otázka týkajúca sa toho, že ak pravidlá, ktoré zavada naša legislatíva, ktoré sú veľmi striktné a riešia isté rizika, do akej miery e, tieto pravidlá sú v súlade s rokovaniami e, ohľadom TTIP a táto otázka odznela niekoľkokrát, aby som chcel povedať, cieľom TTIP nie je znižovať mieru ochrany alebo úrovne bezpečnosti, ktoré, o ktoré sa snažíme my. Cieľom je e, zabezpečovať rovnakú kvalitu, možno aj trocha inými metodami a skúmať, či v budúcnosti nie je alebo nebude priestor bez zniženia našich štandardov sa priblížiť vzájomne jeden druhému, tak aby sme mohli exportovať do USA a samozrejme aj druhým smerom bez väčších problémov. Ale opakujem, absolútne nikdy sa nehovorilo ani na, na zlomok sekundy, že budeme hovoriť o nejakom zmierňovaní limitov, ktoré sú stanovené v Európe e, na základe toho procesu rokovaní e, v rámci T-typu, to vám môžem osobne potvrdiť a zaručiť. Potom je tu otázka týkajúca sa rizik mikrobiálnej rezistentnosti, ktorá bola spomenutá. Toto um, nerieši uh, nariadenie, všeobecné potravinové nariadenie špecificky, ale na tejto báze a na základe princípov, ktoré zavádza toto nariadenie, sme navrhli riešenie tohto problému pri riešení otázok rieš- súvisiacich s veterinárnymi liekmi a e, liečenými potravinami a v roku 2016 by mal byť ukončený príslušný návrh. a Budeme pokračovať e, formou akčného plánu číslo 2 pre ďalšie obdobie, kedy budeme samozrejme využívať e, kompetencie, ktoré budú e, zakotvené v legislatíve o e, lekárskych krmivách a veterinárnych liečivách. A teraz je tu otázka, alebo bola tu otázka týkajúca sa harmonizácie s medzinárodnými pravidlami. Toto je veľmi dôležitá záležitosť, veľmi dôležitá otázka, ktorá má dve Um, dva aspekty. Na jednej strane by som chcel pripomenúť, že nás e, medzinárodné pravidlá e, zavezujú, že ich musíme implementovať. A v balíku, kde sme hovorili o úradných kontrolách a o e, produktoch na ochranu rastlín. Toto sme za, sa snažili do toho nášho nariadenia zapracovať, takže by sme mali momentálne plne splňať tie medzinárodné pravidla, ktoré sa na nás ťahujú. Ale potom je to ešte jeden aspekt, ktorý je veľmi dôležitý. My ako e, kvázi lídry v oblasti potravy a krobín by sme mali e, dosiahnuť aj maximálny úspech pri transponovaní alebo prenášaní európskej úrovne ochrany a kvality potravy na kromiu do globálneho prostredia. Čiže my sa samozrejme snažíme aktívne e, presadzovať tie naše kvalitatívne úrovne, do ktorých sme samozrejme už investovali na medzinárodnej úrovni. Z logických dôvodov, lebo niekedy eh, pre európskych občanov tie medzinárodné pravidlá v istých situáciách sú nižšie, než by sme chceli a boli ochotní akceptovať v Európe. Takže na jednej strane je tu trend toho, že eh, príjmame všetky medzinárodné pravidlá v našej legislatíve, na druhej strane však je plne v záujme európskych pravidel, aby boli akceptované ako medzinárodné pravidlá. A myslím si, že toto je prakticky všetko, čo som chcel povedať a ďakujem vám týmto za pozornosť. Thank you to you for your... Ďakujem vám za naozaj podrobné zodpovedanie otázok. Myslím si, že v tejto chvíli môžeme prejsť na nasledujúci bod nášho programu, posilňovanie inovácií, Posledňovanie inovácie a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych polnohospodárskych podnikov. Tu by som chcel dať e, slovo správodajcovi tejto problematiky, aby vysvetlil e, svoje stanovisko. Pán Cofoli, máte slovo. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Európska, teda Výbor Agri, ktorý je kompetentným pre túto tému, pripravuje iniciatívnu správu, ktorá má za cieľ podporu a inováciu a hospodársky rozvoj pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov a požiadali od nás naše stanovisko. Stanovisko sa venuje predovšetkým problematikám, ktoré sú dôležité pre budúcnosť ľudstva Výzva je obrovská. Vyživiť našu planetu. Po Expo Milano o práve e, na e, potraviny. Čo je potrebné a z čoho je potrebné vychádzať je, že hlavná, aká je hlavná úloha poľnohospodárstva je produkovať potraviny, ktoré sú potrebné, ale ktoré fú, treba ich vyrábať tak, aby sme zároveň uchovali E, poľnohospodárskú pôdu, úrodnú a použiteľnú do budúcnosti. Vzhľadom na súčasnú situáciu celosvetové obyvateľstvo narastá podľa odhadov 9,6 miliárd obyvateľov do roku 2050 bude na planéte a s tým súvisí aj navýšený dopyt a potreba po potravinách. Odpoveď na tento dopyt musí e, byť v tom, že budeme zabezpečovať dostatočné a zdravé potraviny a zároveň uchováme e, životné prostredie aj prírodné zdroje, ktoré sú cenné pre budúce generácie. Teda potrebujeme produkovať viacej, ale iným spôsobom menej spotrebovávať e, hnojiva, chemické látky, ale aj vodu, podu a tak ďalej Nový spôsob poľnohospodárstva aj e, obehové hospodárstvo nám ponúka alternatívy. Potrebujeme regenerovať prírodné zdroje, ktoré využívame. Tiež sa musíme venovať otázke potravinového odpadu alebo potravín, ktoré sú vyhazované E, približne 1,4 miliardy tón potravín sa vyhadzuje ročne, zatiaľ čo 800 miliónov ľudí na svete trpí chronickým hladom a 2 miliardy naopak sú obezní alebo trpia nadváhou. Takže potrebné rozvíjať programy e, potravinového vzdelávania, korektného, e, potra- korektného stravovania Mm, rovnako fungujú charitatívne organizácie, ktoré e, prerozdeľujú e, potraviny e, rodinám, ktoré ich potrebujú. Potrebujeme teda iný prístup k celej tejto problematike. Navrhujeme taký cieľ, aby farmári iš, šli cestou udržateľnejších poľnospodárskych postupov, aby zároveň zvýšili účinnosť produkcie, ale zabezpečili potravinovú bezpečnosť, teda kvantitu potrebných potravín, aby zároveň ochraňovali ľudské zdravie, teda aby dosiahli kvalitné potraviny a zároveň mysleli aj na blahobyt chovaných zvierat, aby sa nezabudalo na, strat, na biodiverzitu, aby sa zabezpečilo alebo zabránilo znečisťovaniu ornej pôdy. Vzdelávaním výchovov, ale aj investíciami do, výskumy, do výskumu a vývoja rozvojom potravinového sektora a hlavne zavedením transparentných podmienok do potravinárskeho priemyslu, aby potraviny boli označované prehľadnými etiketami, aby sme podporovali e, moderné poľnohospodárstvo, udržateľné, ktoré je spart, ktoré bude informatizované a možno aj robotizované. Inovácie, odborné vzdelávanie sú potrebné aj pre generačnú zmenu far- v farmárov, pre vytváranie nových pracovných miest v poľnohospodárstve. Nesmieme zabúdať na starnutie vidieckého obyvateľstva a to, že mnohé oblasti na vidieku sú opušťané a ľudia odchádzajú do miest. Členské štáty budú mať veľkú úlohu, ktoré by mali investovať viacej do výskumných programov a mali by rozvíjať nové agrotechnológie, vymieňať si dobré skúsenosti a podporovať správne výsledky výskumu a vývoja a poskytovať ich e, k dispozícii aj malým poľnohospodárským podnikom, ktorí sú veľmi často mimo toho vedeckého e, prostredia. Potrebujeme sa jednoducho adaptovať e, a adaptovať súčasné poľnohospodárske postupy aj klimatickým zmenám teda okrem diverzifikácie produkcie prekročiť možnosti alebo minimál, obmedziť na minimum monokultúru. Uvažuje sa, že v roku 2050 bude 200 miliónov klimatických utečencov. Aj na tento aspekt nesmieme zabúdať. To sú všetko otázky, ktoré súvisia s inováciou v poľnohospodárstve. Preto je potrebné e, vylepšiť návrh e, výboru AGRI e, našimi pozmeňovacími návrhmi. Deadline pre Agri je 27. novembra a ja som presvedčený, že aj vy, kolegovia, prispiejete cennými príspevkami. Ďakujem vám pekne, pani Kostinger. Uh, Lavia, I, I replace our... Ja nahrácam tieňovú spravodajkyňu za EPP Majana Piet, pretože tu dnes e, sama nemôže byť. E, e, ja tu mám však jej stanovisko a chcela by som ho mm, predniesť. Pani Peta by chcela zdôrazniť niekoľko záležitostí, ktoré podľa nej treba zohľadniť v tejto veci, aby sme podporili inovácie, osobitne treba podporiť rozvoj v e, európskom polnohospodárstve, treba podporiť e, európskych polnohospodárov a farmárov. A pani Petle sa domnieva, že treba podporiť inovácie tak, a teda osobitne také inovácie, ktoré e, sú zamerané na znižovanie výrobných nákladov, čo je možné vykonať regionalizáciou spotreby elektriny a vody a iných surovín, ďalej vytvorením alebo e, vstúpením do e, tokov obehového hospodárstva a zároveň sa domnieva, že treba prispievať k udržateľnejšiemu polnohospodárstvu vo výbore, e, výrobe, pri výrobe potravín formou rodinných fariem a podnikov a chránením biodiverzity v čase, kde sa vyrába prebytok potravín a trh s agroproduktami je saturovaný, sa pani Petla domnieva, že konkurencieschopnosť by skôr mala stáť na zvyšujúcej sa kvalite než kvantite produkovaných potravín a preto je podľa nej potrebné, aby vznikali inovatívne modely manažmentu v sektore polnohospodárstva tak, aby sa modernizovali modernizovalo fungovanie fariem a skvalitňovalo hospodárovanie krajiny, krajín, krajiny. Ak by sme tieto výzvy ignorovali, tak e, vzniká riziko, že ohrozíme budúcnosť polnohospodárskej produkcie budúcnosti a ochranu životného prostredia. Musíme vždy uvažovať nad udržateľnosťou našich politík a takisto nad dopadom našich aktivít z hľadiska budúcich generácií. Takže pani Petla by bola rada, keby spravodajca zohľadnil tieto, e, tento názor v správe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Elizabet. Pán Nicholson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho správu. Má samozrejme pravdu, keď zdôrazňuje to, čo je naozaj e, tá najväčšia výzva e, polnospodárskeho sektora, teda potravinová bezpečnosť, e, do roku 2050 sa bude musieť zdvojnásobiť produkcia potravín, aby bol nasýtený dopyt a my budeme musieť tento dopyt nasýtiť pri rovnakých zdrojoch. Zdroje sa nám zásadne nezmenia, takže bude treba intenzifikovať produkciu udržateľným spôsobom. Následne budeme potrebovať eh, akceptovať technologické inovácie, a zvyšovať konkurencieschopnosť Európskej únie. Budeme musieť tiež e, skúmať e, tzv. techniky presného farmárstva a zisťovať e, údaje o veľkých farmách, aby sme zvyšovali efektívnosť produkcie potravín. Myslím si, že polnohospodárske vysoké školy majú veľmi dôležitú úlohu pri vzdelávaní mladé generácie polnohospodárov o nových technológiách, ktoré sú k dispozícii v polnohospodárstve. Avšak e, podpora inovácií zahrňa viac než len zavádzanie najnovšej techniky. E, v mojom regióne bolo rozbehnutých 160 rozvojových skupín na základe programu vedeckého rozvoja e, pre, rok 2000, pre roky 2013-2014 a v rámci týchto programov sa umožňuje farmárom vymieňať si osvedčené praktické postupy a informácie a zároveň sa zá, zároveň s, so zlepšovaním produkcie na európskych farmách, farmách je potrebné riešiť dlhodobé výzvy. Tu ide o e, záchranu tých e, e veľkých e, skúsených farmárov, čo povede aj k ochrane malých farmárov a ich skúseností. No a ja som včera videl taký program na BBC, kde sa hovorí o e, plitvaní potravinami. Toto je obrovská e, škoda a ide v podstate o to, že je potrebné vzdelávať širokú verejnosť, e, aby si uvedomila, že potraviny musíme využívať efektívne a neprodukovať zbytočné veci, ktoré potom idú do anaerobných kompostérov. A e, toto je vec, e, ktorú nevyriešime, pokiaľ nebudeme riešiť napríklad obrovskú moc e, obchodných reťazcov v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Gerbrandy. And uh, let me thank the Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi spravodajcovi za jeho e, kvalitný príspevok. Myslím si, že veľmi dobre to už zaznelo. Vlastne on zdôraznil tie dôležité body, na ktoré sa máme my ako NV zamerať. Hovorím aj menom Nila Storovalca ako štíneho spravodajcu, ktorý sa žiaľ dnešného zasadnutia nemohol zúčastniť. Možno to záchada trošičku ďaleko ako za hranice toho, čo robí Envy, ale asi najlepšie, čo môžeme urobiť, je radikálne zmeniť spoločnú polnospodárskú politiku. Podporiť, teda, teda zmeniť tu ten mechanizmus e, podpory príjmu, e, tak, že budeme podporovať dlhodobú udržateľnosť a inováciu. Ale to už možno zachádza, ako hovorím, trošku príďaleko. Každopádne ale tak či tak, inovácie sú jednou z kľúčových oblastí toho, aby sme zabezpečili dostatočnú produkciu potravín aj do budúcnosti keďže počet obyvateľov zeme, ľudí na Zemi rastie a bude nás pomaly 10 miliard. Potrebujeme nové postupy. Myslím, že musíme byť veľmi prakticky. A keď budeme lepšie zdieľať tie inovatívne spôsoby toho, ako môžeme polnospodárstvo prevádzkovať, tak e, už to nám zvýši produkciu potravín z EÚ. To znamená výmena dobrých postupov, e, osvedčenej praxe je už inovatívny prístup sám o sebe. Ďalšia oblasť, samozrejme, to je vôbec jadrom našej práce tu v našom výbore, je treba zabezpečiť, aby sme zvýšili e, výrobu bez toho, aby sme ohrozili životné prostredie. A keď sa pozrieme na teda stav životného prostredia, bavili sme sa o tom včera, Intenzívna polnospodárska aktivita je jedným z hlavných dôvodov znižovania biodiverzity v rámci Európy. To znamená, e, je to naozaj problém. Na jednej strane potrebujeme zvýšiť produkciu, na druhej strane je treba e, ochrániť e, biologickú diverzitu. A to určite bude vyžadovať mnoho nových inovatívnych techník z hľadiska polnohospodárstva, ale aj samotného riadenia tých fariem. Čo neznamená, <clears throat> že by sme mali znižiť intenzitu teda e, aktivity na polnohospodárske aktivity. Takže teším sa, že pripravím nejaké pozmeňovacie návrhy e, k tejto už kvalitnej správe stanovisko. Pán Houtling má slovo. E, tiež ďakujem pánovi správodajcovi, ktorý v tej správe naozaj spomenul veľmi veľa dôležitých bodov. Včera sme sa bavili o tej istej téme na výbore o polnospodárstve. A tie diskusie e, sa tu líši tým, že na výbore pre plnohospodárstvo sa hovorí, že inovácia je, je nasadzovanie väčšej techniky, viac techniky, používanie teda techniky, alebo teda ochrany e, prostriedkov pre rastliny, alebo nejaké hnojivo, ako keby to bol pokrok. A myslím, že to je naozaj to, totálne nesprávna cesta. Zvlášť ak budeme teda aktuálny model proste tlačiť ešte ďalej, pretlačiť ďalej a to už hovoril aj môj kolega, takýto druh polnohospodárstva vlastne má masívne vedľajšie účinky, znižuje sa biodiverzita, e, výrazne sa znižuje kvalita pôdy, o no, pôdu sa nestaráme a pritom to je vôbec najdôležitejší zdroj, aký máme. Takže preto tento systém nemôže byť odpovedou do budúcnosti. Pre mňa je inovatívna polnohospodárstvo, ktoré bude fungovať aj v budúcnosti, bude model, ktorý bude potrebovať menej vlastne e, vstupov a bude mať menej vedľajších účinkov a bude to polnohospodárstvo, ktoré ale dokáže zabezpečiť tú produkciu potravín, ktoré potrebujeme. A často ľudia citujú, pretože potrebujeme teda vyrobiť o 70% potravín viac a tak ďalej. Môžem povedať len to, to by bolo z tej perspektívy, ak by sa všetci e, stravovali tak ako my. To znamená konzum mesa, pretože o tom sa ešte budeme baviť. Áno, ale tak to fungovať nebude. E, nie všetci na svete môžu jesť tak ako my tu v Európe, alebo v Strednej Európe, alebo ako e, USA, no, alebo Amerika, ktorá ešte konzumuje viacej mesa. Tak to fungovať nebude a nemôže. V Európe vidíme, že produkujeme masovo mlieko a meso to potom hodíme na svetový trh a to neprospieva ani našim polnospodárom. Je fakt, že e, týmito živočišnými bielkovinami, ktoré momentálne teraz dávame na svetový trh, nikomu, tomu ne, nikomu to nepomáha. Polnospodári trpia nízkymi cenami, producenti majú teda nízke ceny, takže je to treba z e, gruntu reformovať. Minimalizovať straty je určite jedna z zásadných vecí, ktoré potrebujeme e, zmeniť. To znamená neplitvať. V iných krajinách je to o tom, e, aj v rozvojových krajinách, častokrát v rozvinutých krajinách. V jedných aj druhých je treba zlepšiť teda reťazec ten potravinový, aby sa tie výrobky potom dostali k koncomu spotrebiteľovi. Momentálne naozaj nám dramaticky klesá počet, zamest- počet pracovných miest v polnospodárstve nielen v EU, ale na celom svete. Pretože každý polnospodár, ktorý sa vzdá svojej práce, tak stráca sa know-how, stráca sa kus kultúry, tradície. A to je tiež úloha, ktorú si tu musíme položiť, aby maximum ľudí zostalo a malých e, podnikov, hospodárských podnikov zostalo zachovaných, aby sme nestrácali aj tieto znalosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. A tervezetből kitűnik, hogy valóban... Ďakujem pekne. V tomto návrhu stanoviska vidíme, že je potrebné odpovedať na určité výzvy, ale niektoré tie návrhy či body sú navzájom protirečivé. Hovorí sa na jednej strane o náraste počtu obyvateľov, Áno, a to bude vyžadovať zvýšenú poľnohospodárskú produkciu, ale všetci veľmi dobre vieme, že v Európe eh, eh, je veľký nárok na produkciu kvalitných potrovín, ale nezabúdajme aj na inú úlohu poľnohospodárstva a to je uchovanie eh, obyvateľstva, alebo teda, aby vidiecké obyvateľstvo neodchádzalo z vidieka e, do miest, aby e, sa uchoval určitý počet vidieckého obyvateľstva. Aj to je dosť významná úloha. V texte to nie je zachytené, ale mali by sme hovoriť o tom, či E, sa používa viacej mechanizácia v polnospodárstve. To má samozrejme dôsledky napríklad Argentína, tam je absolútne industrializovaný spôsob polnospodárskej výroby, používa sa GMO soja a tak ďalej. Používajú sa dokonca e, zariadenia, ktoré sú GPS, teda satelitne e, riadené ja neviem, či také, tá, takáto mechanizácia e, je v prospech poľnohospodárstva, keď chceme biopolnohospodárstvo a kvalitné potraviny a chceme industrializovať e, poľnohospodárstvo, tak potom výsledok alebo cel by bol dosť negatívny. Neviem, či som dobre pochopil ten návrh tak, ako bol predložený ďalší rečník. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, gisteren heb Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade, e, my sme túto diskusiu vedli aj na výbore pre poľnohospodárstvo, keďže hovoríme o e, politike, keďže v budúcnosti budeme musieť preskúmať spoločnú poľnohospodárskú politiku, tak to je evidentné, že sú to veci, ktoré nikto nepoužíva. Toto je, pom- toto je veľmi veľký sektor v Európe a my sme sa včera vyjadrili na inom zasadnutí, um, konkrétne s Európskou investičnou bankou, pokiaľ ide o klímu E, klimatickú dohodu, ktorú chceme uzavrieť, že 30 od obnoviteľných zdrojov, eh, obnoviteľ, že 30 energie by malo byť z obnoviteľných zdrojov. Mali by sme skúmať napríklad eh, v polnospodárstve využitie eh, hnoja a eh, odpadu zo živočišnej výroby. Eh, my máme nedostatok eh, surovín a eh, tiež to má presahy do oblasti čistej vody, teda smernica a vzduchu, teda ochrane e, vody a ovzdušia. My tu apelujem už roky e, na rôzne veci a už 20 rokov napríklad sa snažím e, presviečať e, polnospodárov a podnikateľov, aby aby rozbehli inovácie v oblasti spracovania odpadov z polnohospodárstva, ale ešte stále napríklad odpad zo živočišnej, z výroby, teda živočišný hnoj a exkrementy spadajú pod smernicu o odpadoch avšak e, to, e, proste je to spracovateľný materiál, je to surovina a e, ďalej polnospodári produkujú regionálne produkty, no a napriek tomu treba prihľadať na to, že treba hľadať veľké riešenia na, na proste plošnej úrovni. Thank you very much, uh, Mr. Selimov. Ďakujem pekne. Slovo má pán Slimovič. Ďakujem. Chcem poďakovať jednak spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. A chcem povedať naozaj, že zo srdca vítam túto správu. Podľa mňa je to snaha dať šancu tým inováciám a zlepšiť imič e, sektoru polnohospodárstva. E, včera na výbore Agri e, sme diskutovali o tejto veci a pochopil som, že naozaj existuje veľmi veľa obav ohľadne zamestnanosti, aký dopad to bude mať na pracovné miesta, ohľadne e, aký dopad to bude mať na ten program ozeleňovania, teda greening, ale myslím, že by sme tomu mali dať šancu, pretože tu ide o to, že poľnohospodársky sektor je vnímaný ako starodávny, neefektívny, ako vec, ktorá za, za, znečišťuje životné prostredie, produkuje záťaž pre klímu. A tieto veci jednoducho sú nepravdivé. Niektoré veci sa určite dajú a musia zlepšiť, a mali by sa zlepšiť, ale myslím, že táto správa naozaj prichádza s ambíciou, ktorú by sme mali z celého srdca privítať. Jednak to môže byť inovácie, teda e, hranice na ten greening, efektívne využívanie zdrojov, Ďalej sa tu píše o tom e, využitú šancu na zachovanie biodiverzite a ďalej o zlepšovaní e, e, imidžu celého polnohospodárstva ako samotného sektoru. Najväčšia časť vlastne EU rozpočtu ide práve na polnohospodárstvo. A celá EU je vnímaná vlastne e, prízmou polnohospodárstva a toho, ako využívame zdroje v tomto sektore. To znamená, táto správa by mohla byť naozaj dobrým vodítkom toho, akým spôsobom polnohospodárstvo môže byť vnímané inak, ako by sektor, ktorý podporuje inovácie, ako nie tí, ktorí tie problémy spôsobujú, ale pomáhajú ich riešeniam s tým, že dokážu vyprodukovať tie potraviny, ktoré potrebujeme. Takže chcem len e, ešte raz popriať všetko dobré a srdečne tento správu vítam. Ďakujem pekne. Za tento návrh slovo má pani Delahaje. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi. Niekoľko poznámok k trom bodom. V treťom bode sa hovorí o miliardách tonách ktoré, e, potravín, ktoré sa prevrhajú. Ja si myslím, že by sme sa mali dohodnúť na jasnej definícii toho, čo je potravinové mrhanie. A túto otázku som aj položila zodpovednému komisárovi. Potom v bode 6 myslím si, že skôr by sme mali podporovať nové opatrenia greeningu, mali by sme skôr overiť súčasnú aplikáciu greeningu v SPP A áno, chceme podporovať bioplnohospodárstvo, ale to nie je jediná cesta a aj tu by sme mali podporovať také druhy farmárstva, ktoré viacej rešpektujú životné prostredie. A potom v bode 8 poznámka k inováciám. Prístup k vysokorýchlostnému internetu na vidieku, to je tiež otázkou pokroku a tiež to prispieje k tomu, aby polnospodárstvo viacej rešpektovalo e, životné prostredie, takže mali by sme ísť aj touto cestou. Ale zatiaľ sa to robí len veľmi, veľmi skromne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A posledným, kto dnes vystupuje, Madame Mevy. Ďakujem ja ako tieňová spravodajkyňa som chcela pogratulovať a poďakovať autorovi stanoviska, že sa mu podarilo zachytiť mnohé názory, pokiaľ ide o budúcnosť plnohospodárstva. Je tam veľa týchto výziev, aby sme adaptovali mm, polnohospodárstvo klimatickým výzvam a zároveň narastajúcemu počtu obyvateľov. Sú tam viaceré koncepty, e, ktoré e, by sme mali brať do úvahy. Kolegovia to povedali, biodiverzita, jej ochrana. Je to v stanovisku, ale vzhľadom na obmedzený počet slov v stanovisku, tak nemôže byť e, všetko zachytené detailne Určite vo finálnom texte správy to bude zachytené podrobnejšie. Je dôležité zdôrazniť úlohu ochrany biodiverzity, aby sme obmedzili stratu biodiverzity, ale aby sme úplne zastavili túto stratu a aby sme vytvorili podmienky na správny život. Potom otázka spotreby ornej pôdy. Žiaľ, v Európe tak ako je to vo výročnej správe Európskej agentúry. Nemáme stanovený žiadny záväzný cieľ ani smernicu a to je veľký problém. A potom aj rozvoj soft biotechnológií, molekulárne markery a tak ďalej. E, využívanie takých variet rastlinných druhov, ktoré budú rezistentné a tak ďalej, podporovať bioplnohospodárstvo a e, využívať tiež e, dostatok, využívať kompostovanie a tak ďalej a potom otázka krmiu pre chov zvierat. To sú všetko veľmi dôležité témy. poľnohospodárskej výrobe treba myslieť aj na spotrebu, treba myslieť na trh, e, ktorý by mal byť uspokojovaný predovšetkým lokálne, aby sa nezabudalo na tú biodiverzitu, ktorú sme spomínali. Aplikovať užitočné technológie biopoľnohospodárstva to významným spôsobom prispieje k zlepšeniu životného prostredia a tiež e, k rozšíreniu počtu rastlinných aj živočíšnych druhov. Ďakujem pekne. A slovo má pán Vítres z komisie. Vypočujeme si teda stanovisko pozície k, týmto, k tejto téme. Zdá sa, že pán Peters ale nie je v sále. Máme tu niekoho zástupca komisie? Nie? Nie, takže komisia to nie je. V tom prípade Teda bod môže ukončiť pán Zafoli ako spravodajca, nech sa páči. Ďakujem všetkým kolegom. Myslím, že zdieľame veľa názorov a budeme sa snažiť návrh stanoviska vylepšiť. Nemali by sme mať strach z budúcnosti, z inovácií, z výskumu, ktorý je rozhodujúci aj pre naše poľnohospodárstvo, ale mali by sme ho zamerať a výsledky výskumu v rámci novej myšlienky rozvoja tak, ako chceme, aby to fungovalo v Európe vzhľadom na krízu, ktorú zažívame, ktorá nie je len ekonomickou, ale aj krízou hodnú od perspektív a myšlienok, tak nás nutí k týmto e, zmenám v postupoch a myslení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže 27. novembra je deadline na pozmeňovacie e, návrhy a hlasovať na výberu budeme 21. alebo 22. decembra. Ehm, ďalším bodom na programe poprosím pana Bertolínyho, ktorý je hlavným vedcom zastupcom e, Svetovej zdravotníckej organizácie pri Európskej únie, kde sa budeme venovať o, teda budeme sa baviť o hodnotení, vyhodnotovaní potenciálnej karcinogennosti e, konzumácie červeného mesa a spracovaného mesa. Konkrétne z Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny a je to teda monografia, ktorú zverejnila e, táto organizácia. Nech sa páči, pán Bertolini, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený výbor, vážený parlament, ďakujeme za e, to, že ste nás pozvali a že môžeme tu vysvetliť, aké E, nejaké hodnotenia, e, teda hodnotenie, ktoré e, sme zverejnili pred pár týždňami. Nemusím vlastne prechádzať tým asi kompletne, ale určite je to aktuálna téma, ktorá je na z prioritou, z priorit posledných týždňov Prebehla niekoľko, objavila sa toto téma v niektorých článkoch, sú rôzne názory rôznych strán. Takže dovolte, aby som vám povedal pár slov niečo o tej monografii IARC. Je to taká encyklopédia vlastne karcinogénov a táto monografia vyhodnocuje faktory, ktoré prispievajú k vzniku rakoviny. Takže vlastne to hodnotenie na škále áno, nie. A preto vytvorila sa teda metodológia a za posledných pár rokov teda napríklad vyhodnocujeme vystavenie pôsobeniu drog, potravín, chemických látok a tak ďalej. Od 90 prvého sme e, vyhodnotili viac než tisíc látok, takže hodnotíme, či tá látka je karcinogénna alebo nie. Áno, nie, prípadne možno. Takže toľko k tej metodológii ešte ju osvetlím v priebehu tej prezentácie. A na základe toho potom národné agentúry, prípadne medzinárodné alebo európske agentúry e, konajú z hľadiska teda regulácie, e, ustanovenia preventívnych krokov, opatrení a tak ďalej, prípadne iných typov aktivít. Teda to hodnotenie IRC Medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny e, vznikla na základe iniciatívy vedeckého výboru, ktorá je to nezávislá, nezávislý výbor, komisia, ktorá vlastne odporúča tie látky, ktoré by sa mali analyzovať a z nich vyšlo teda odporúčanie preskúmať spracované meso a červené meso, pretože za posledných 10 ročí bolo vykonaných mnoho štúdií, ktoré sa venovali tejto téme. A posledné odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré boli veľmi všeobecné, pochádzajú z roku 2002, čo je dosť neskoro. Takže máme 22 nezávislých expertov, vedcov, ktorí museli podpísať teda vyhlásenie ktorí e, nemohli mať žiaden konflikt záujmov, ak tam nejaký konflikt záujmov bol, boli odstránení. Mali sme niekoľko stoviek mm, výskumov, ktoré sa hodnotili, trvalo to 10 mesiacov, keď sme to vyhodnocovali a nakoniec sme teda týchto e, vedcov zavreli do jednej miestnosti, kde vyhodnotili výsledky, takže naozaj veľmi intenzívny proces a veľmi z vedeckého hľadiska poctivý. Takže čo sme zanalizovali? Analizovali sme na jednej strane teda hovedzie meso, konské meso, e, kozie, kozu a nepatrila tam teda e, hydina ani zverina. Na jednej strane sú biologické dôvody, prečo sme z toho vylúčili, teda patrilo tam ešte aj e, bravčové meso. A na druhej strane sme nemali dostatok údajov, takže analyzovali sme vlastne všetko meso, ktoré v niektorých prípadoch v tom spracovanom meste to bola aj hydina, keď tam bolo, to znamená, ktoré sú spracované meso, ktoré bolo spracované chemickým postupom alebo údené, tam sú všetky klobasy, salami, šunky a tak ďalej. <sighs> E, záver pre vás je, že spracované meso je karcinogenné na základe e, dôkazov, ktoré máme, to znamená spotreba, e, naozaj vedie k vytváraniu rakoviny. To je vlastne rakovina triedy 1 a Druhá časť je, že červené meso je pravdepodobne karcinogénne. Zatiaľ nemáme dostatok dôkazov, ktoré by dokázali vylúčiť iné možné vysvetlenia výsledkov týchto štúdií. To znamená rôzne, sú tam metodologické záležitosti, prípadne nejaké odchylky. Takže nedokážeme to vylúčiť, ale nevieme to ani 100% potvrdiť. E, relatívne riziko, ktoré tu je, že ak niekto, kto mm, e, a konzumujete E, spracované meso je asi 80% za každých 50 gramov spracovaného mesa denne. To znamená, že ak teda dostanete rakovinu 3, 5, e, e, e, šunky každý deň, tak máte 80% riziko, že budete mať e, rakovinu. Ide tu o rakovinu eh, hrubého čreva. Je veľmi dôležité, aby ste to pochopili, že tá my vlastne eh, reprezentujeme taký trend tých dôkazov, ktoré sú. To znamená, odpovedáme na otázku, či táto látka je karcinogén, áno alebo nie. To znamená, neriešime, nekvalifikujeme riziko pre populáciu, to znamená, koľko prípadov rakoviny tu je eh, alebo na tej populácie, takže neriešime absolútne čísla. To znamená, naozaj je to definícia, ktorá E, rovnaké, na, na, vlastne rovnako skúma e, fajčenie, iné látky alebo červené meso. A tá odpoveď vždy bude iba na tej škále áno, nie. To znamená, ne, neznamená to, že alkohol, fajčenie, znečistenie životného prostredia majú, iný, majú rovnaký dopad na ľudské zdravie ako červené meso. To nie. Takže E, IRC používa tieto kategórie e, hodnotenia. Po prvé, ak je jasné, že ten karcinogen spôsobuje rakovinu, to je 1, potom 2A je pravdepodobné, 2B možné a potom kategória 4, že tá látka nie je karcinogén. Takže ak si porovnáme, tak ako som hovoril, to riziko pre populáciu z hľadiska tých látok, ktoré majú rovnakú klasifikáciu, to znamená skupina 1, chceme napríklad to spracované meso, tak vidíme, že červené e, meso zvyšuje riziko rakoviny čreva 18%. Fajčenie 20-30 cigariet denne zvyšuje rakovinu riziko e, plus 20 až 30 krát. To znamená 2500%. To znamená jednoduchšie povedať 20 až 25 krát, než hovorí 2500%. A konzumácia niekoľkých, treba 3 až 5 E, pohárov vína denne o 150 zvyšuje riziko rakoviny. Takže všetky sú tieto tri látky klasifikované ako skupina 1, sú karcinogénne, ale ich dopad na ľudské zdravie je výrazne rozlišný. Keď sa pozrieme na absolútne čísla, čo vychádza zo štúdií, ktoré sme vykonávali na cukrovej populácii, tak môžeme povedať, že z celkového počtu 8 miliónov úmrtí z dôvodu rakoviny 1 milión je kvôli fajčeniu, z dôvodu fajčenia asi 600 tisíc alkohol, 200 tisíc znečistenie e, vzduchu, 50 tisíc pravdepodobne červené meso, pravdepodobne, nedá sa to zatiaľ potvrdiť, a 34 tisíc spravili spracovaného mesu, takže naozaj to vyzerá ten obrázok trochu inak. A teraz, keď sa pozrieme na jednu konkrétnu krajinu a vysvetlím troška detaľnejšie, o čom hovorím, keď sa pozrieme na jednu krajinu ako napríklad Spojené kráľovstvo a predpokladáme, že každý prestane fajčiť, od z jedného dňa na druhý proste sa ľudia rozhodnú, že prestanú fajčiť, tak 60 tisíc 64 e, tisíc prípadov e, e, rakoviny proste nevznikne. Ak by sme všetci v Spojenom kráľovstve prestali jesť červené alebo spracované meso, tak byť E, bolo 8800 menej prípadov rakoviny. Takže prečo sa ma pýtate, e, prečo 64 tisíc menej prípadov a 8800 prípadov, prečo je tam taký rozdiel? Len 20% ľudí fajčí, ale väčšina ľudí, 100% ľudí e, prakticky je červené meso a spracované meso. Takže to riziko je síce malé, ale týka sa celej populácie a potom to absolútne číslo je Ehm, možno, možno zavádzajúce, ale týmto vlastne ehm, môžete vidieť, na tomto môžete vidieť, aký je ten problém rozsiaľ. A prečo k tomu vlastne dochádza? Prečo červené spracované meso osobitne karcinogéne? Takže v prvom rade je tu chemická záležitosť. Meso obsahuje jednu konkrétnu molekulu hem a je to konkrét, je to istý typ e, železa, ktorý e, ktorý e, irituje bunky v hrubom čreve a toto je stimul, ktorý e, vedie k množeniu buniek v hrubom čreve a môže to zvýšiť aj pravdepodobnosť rakovinového e, búnenia buniek a toto e, ten, a môže to vlastne stimulovať tento, táto, chemikália, teda aj baktérie, ktoré produkujú karcinogénne zlúčeniny. Potom sú tu nitráty, ktoré sa nachádzajú v spracovanom mese a tieto môžu e, sa dostať až do hrubého čreva, môžu sa e, zmeniť na karcinogéne chemikálie ako liposamíny a ďalej, potom, a ďalej je to vlastne metóda spracovania toho mesa, ktoré je spracované pri vysokej teplote, grillované a tam, e, pokiaľ dojde červené meso kontaktu, do kontaktu s ohňom alebo s, vysokým, s vysokou teplotou, tak tiež vznikajú polycyklické zlúčeniny, ktoré sú karcinogéne. A ak vnímate to, čo sa vlastne deje v médiách v uplynulých dňoch, tak po, potom, po tej úvodnej fáze E, sa ozývajú ľudia, ktorí hovoria, a o tom sme všetkom vedeli, to nie je žiadna novinka. Áno, to je pravda, ale e, fakt, že, sa, že bolo podozrenie, že spracované meso je karcinogénne, tak e, tento fakt bol v literatúre známy a v niektorých krajinách dokonca boli podniknuté konkrétne opatrenia. Napríklad v Spojenom kráľovstve je odporúčanie niesť príliš veľa spracovaného mesa Švédsko, odporúčanie viac ako 500 gramov červeného mesa týždenne pričom len malý podiel by mal byť spracované meso. Holandsko odporúča e, obmedziť spracované meso. Mm, Austrália odporúča e, konzumovať e, taký, takéto, takéto meso len niekedy a v malých množstvách. A potom v roku 2003 bola štúdia, ktorá hovorí, že tí, ktorí nie sú vegetáriani, by mali, by mali obmedziť konzumáciu spracovaného mesa, ako sú napríklad klobásy, salámy, šunka a, a a slanina a vlastne dnes, 12 rokov neskôr, prechádzame tým istým procesom, to, toto tvrdia niektorí ľudia. A e, teraz aké, aké odporúčania by mali byť vydané? V prvom rade treba zaradiť do e, jedálneho lístka zdravé meso. Meso je samozrejme veľmi dôležitým e, zdrojom rôznych látok, výživných, bielkovín, vitamín a tak ďalej. Toto treba jasne povedať, čiže meso má veľmi dôležitú funkciu vo výžive a všeobecné odporúčanie v tejto chvíli je, e, aby ak sa človek chce zdravo, e, stravovať zdravo, je vyhnúť sa e, pracovného, mesu, jednak je karcinogénne, jednak obsahuje veľký, veľké množstva kalórií, ktoré zase spôsobuje karcio, napríklad kardiovaskulárne choroby. Takže obmedziť spotrebu a aby E, zostal zachovaný ten, ten benefit toho príjmu e, bielkovín a vitamínov, tak e, isté množstvo je možné jesť. Ďalej zvýšiť množstvo spotrebovaného, spotrebovaných spotrebovaného ovocia a zeleniny a obmedziť sol a cukor a vyhybať sa alkoholu. A potom to som otvorený akýmkoľvek otázkom z vašej strany. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prezentáciu za veľmi užitočné informácie. A teraz e, môžeme rozbehnúť diskusiu vo výbore. E, pani Cabezon Ruiz e, bude prvou, ktorá dostane slovo hneď teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Potravinová bezpečnosť je rozhodujúca pre ľudské zdravie a ako ste povedali, je rozhodujúca. Ale ja by som začala kriticky. Nezávisle od záverov štúdie došlo k určitej neopatrnosti v komunikácii. Neviem, aké iné slovo by som použila, pretože závery by mohli byť tak, ako ste povedali, že vyrovnaná životospráva, strava je potrebná, či už ide o meso spracované alebo iné druhy potravín. Takéto by malo byť posolstvo a potom povedať, že spracované meso, ktoré sa konzumuje, nadmerne by mohlo spôsobiť e, rakovinu či iné ochorenia. Takže došlo k takejto neopatrnosti a navyše tento záver bol publikovaný ešte keď nemáme prístup e, k tým štúdiám, ktoré budú uverejnené neskôr. Ale to, čo sa hovorilo alebo skonštatovalo, tak je príliš dôležité na to, akou formou tiež sa povedalo. Na to, aby sme urobili takéto vyhlásenia, tak potrebujeme rozsiehle štúdie, pod, hovorilo sa o 800 štúdií, ale my by sme potrebovali vedieť, ktoré tieto štúdie sú skutočne prierezové. A otázka, či faktor spracovaného mesa je faktor nezávislý alebo vplýva na výskym e, e, rakoviny hrubého čreva či iných druhov rakovín. Pri tak pri tejto dôležitej téme je teda skutočne dôležité tiež aj vážiť slova, akým spôsobom sa komunikuje. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem ja vám. Máme pred sebou nový zoznam, nový zoznam otázok. Ja hneď začnem tým, že dám slovo pani Grostet. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Je naozaj veľmi dôležitá táto rozprava Verejná mienka sa jej veľa mm, venuje aj spotrebitelia a znepokojujú tieto štúdie spotrebiteľov. Správne ste povedali, že mm, meso je prínosom proteínov a nemôžeme úplne odstrániť spotrebu mesa z našej stravy, ale sú spotrebitelia, ktorí si môžu klásť otázku a povedať, no dobre, ja už nebudem viacej spotrebovávať alebo teda jesť červené meso alebo mesové výrobky, udeniny a podobne. Môžu sa potom znepokojovať aj farmári, chovatelia, dobytka a tak ďalej. A aké budú mať dopady tieto štúdie na ich eh, chova produkciu? A my sme už vedeli, že áno, treba spotrebovať oveľa viacej zeleniny a ovoce. Všetci o tom veľmi dobre vieme potrebujeme viacej vláknin, nájdeme ich hlavne v eh, zelení a ovoci, ale tiež vieme, že žiaľ eh, veľa eh, zeleniny a ovocia obsahuje pesticídy a chemické látky. Takže aj tieto výrobky a de facto aj tieto potraviny môžu byť karcinogénne potenciálne. E, možno teda nejaká rozumná produkcia by mohla obmedziť používanie pesticidov, chemických látok a potom otázka spotrebiteľov. Biovýrobky sú obvykle drahšie, ťažšie sa uchovávajú, kratšie. A to má tiež teda vplyv na spotrebu takýchto výrobkov a nehovorí sa vôbec o rybách, hoci vieme, že kvalitné ryby, ktorých chov rešpektuje životné prostredie, to je dobre na spotrebu aj pre zdravie človeka, ale máme tu e, ryby e, z e, tých chovných staníc a potom máme ryby, kde sú vysoké koncentrácie ortuti či iných látok. Takže takéto informácie môžeme vypustiť, no dobre, ale čo potom ja mám robiť, čo mám dávať jesť svojim deťom? Preto je potrebná informácia o oveľa širšia, ale aj taká, aby spotrebiteľa nejakým spôsobom upokojila prepojenie, eh, lokálny trh, potravinová bezpečnosť, zdravia a tak ďalej. To je veľmi dôležité. Musíme urobiť e, pokrok samozrejme v tejto oblasti, ale tá informácia musí byť širšia, jasnejšia. Teraz pán Ek. Ja, dankeschön, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Som naozaj veľmi rád, že Medzinárodná zdravotnícká organizácia sa odhodlala k takéto štúdii. Ja už 20 rokov sa stravujem vegánsky skoro by som už to vzdal, eh, eh, to vegánstvo, aby som sa politicky angažoval, aby sa jedlo menej mesa, ale potom asi pred 5-6 rokmi vy, sa vyšla štúdia Shiner, ktorá mala podobné informácie, kde sa dokázala o tom, nakoľko je pre zdravie škodlivé meso. A potom ešte tam bola nejaká kniha o konzumácii teda zvierat. Uh, a potom tie stravovacie návyky v Nemecku sa výrazne zmenili a to naozaj vo veľmi krátkej dobe vzrástol počet ľudí, ktorí jedia menej mesa alebo vôbec nejedia mesa, to znamená ďalej vegetariánov, vegánov. Narastol naozaj skokovo, asi 8% Nemcov nie je meso a tendencia rastie. A ďalšia vec, hovorilo sa tu o producentoch. Producenti E, nejakým spôsobom netrpia. Naopak, v Nemecku rastie takáto a, a, i priemysel pre alternatívne meso, dá sa povedať teda soja, seitan a tak ďalej, tam je ten rast v dvojciferných čísel. V dvojciferných číslach. Bavil som sa s producentami na 24. medzinárodnom kongrese meso v Bad Godesbergu, teda producenti mesa, najväčší nemecká, ktorí hovoria, pozor, máme tu alternatívne produkty Mm, takže máte vlastne druhý pilier, na ktorý sa môžete postaviť. Walter Müller z e, Wiesenhof, to sú obrovské reve, obrovskí producenti, ktorí sa jednoducho teraz preštelovali a produkujú alternatívne výrobky, alternatívne potraviny, ako alternatívu k mesu. A z reklamy je potom jasné, alebo ako to vyzerá, tak vidieť, že sa im darí dobre. Tých 18%, ktoré som spomínala, 18% ľudí, ktoré nejedia meso, <clears throat> meso má aj vysoký, vysoké percento e, e, tuku, to znamená 18% tá, to zvyšovanie rizika rakoviny plus civilizačné choroby, to ešte sa k tomu pripočítava. To znamená kardiovaskulárne ochorenia, e, e, príliš vysoká hladina cholesterolu, a tak ďalej. A dokonca aj ryby, ani ryba nie je alternatívou, pretože e, viac menej sme vylovili už takmer skoro všetko, čo v e, moriach je za 10-20 rokov, tak potom tie veľké druhy, ktoré máme k dispozícii, možno už budú totálne vybité. A ryby z akvakultúr, ako každý, kto, kto tam niekedy bol, ak sa tam ešte nepozrela, tak si chodte, dajte si rybičku od iglo, tak uvidíte, že si môžete vlastne dať namiesto toho pilku antibiotík. No a tým sa dostávame k téme antibiotík. Aj to je riziko. E, v rámci ešte toho celkového rizika, keď sa bavíme o muzikách, bavím sa o multirezistentných vlastne zárodkoch. Takže celkové hodnotenie mesa, tým e, uzavriem svoje vystúpenie. Blíži sa COP21 a vedci včera e, vlastne zverejnili informácie, že za posledných 24 rokov e, niektoré emisné e, hodnoty vzrástli alarmujúcim spôsobom. Ak naozaj chceme robiť niečo pre klímu, pre ten, túto planetu, pre zdravie ľudí, tak to môžeme ísť len jediným smerom, tak ako to hovorí Svetová zdravotnícká organizácia, a síce menej spracovaného mesa, nie menej mesa. A teraz otázka, na komisiu. Videli sme, že cigarety sú naozaj veľmi škodlivé pre ľudské zdravie. A na skrabičkách cigaret e, máme teraz oznámenia, že e, zabíjanie, e, švajčenie zabíja, fajčenie škodí zdravia. Tak čo tak napísať na obali mesa? Jesť meso škodí zdraviu, alebo piesť príliš mesa tiež škodí zdraviu. Thank, thank you. Ďakujem veľmi pekne pán Ek, teraz e, pán Hosling. Ďakujem veľmi pekne a za tieto vysvetlenia, ktoré ste tu dnes predniesli. Je to naozaj treba, aby sme dokázali relativizovať danú tému. A veľmi jasne ste nám dali najavo, e, pre, predstavili tie rizika, rizika, ktoré naozaj idú za hranicu toho ešte, než keď budete konzumovať meso. Myslím si, že je to dôležité, pretože naozaj tá diskusia, e, verejná diskusia je veľmi živá, aj pohnutá, je taká citlivá téma. Niektorí chcú vyvíjať také revolúciu alebo kultúrnemu boju Myslím si, pán Ek, že to nie je úplne vhodné. Ja by som skôr si dal kúsok dobrého biomesa ako genetechni- teda tofu, tofu, ktorá je geneticky modifikovaná. Takže naozaj tu nejde o žiaden boj alebo sube kultúr, ale tak ako ste jasne povedali, je to otázka dávkovania, teda otázka množstva. Teda ak by sme teraz na mes, obaly mesa dávali, že ak budete jesť meso, ohrozujete svoje, ži- svoj život, ja si myslím, že to ide naozaj uh, je už na hranicu toho, čo je nutné, to na ani tie štúdie nepodporujú. Mňa by zaujímalo, či si treba zvedzme príklad z Austrálie z hľadiska EÚ dať, vydať nejaké doporučené množstvo alebo doporučené hodnoty. Takže mesa, áno, vysoká e, konzumácia mesa, to je naozaj problém, pretože to má negatívne dopady, to máme aj v správe o polnohospodárstve, takže je to naozaj otázka množstva to, koľko komunik- konzumujeme v Európe, je naozaj nad hranicou toho, čo je rozumné a zdravé. No, o tom nie je treba viesť diskusiu. Preto naozaj vecná diskusia o týchto faktoch je odôvodnená. Aké z toho budú závery, uvidíme. Ale určite nie je vhodné, chcem to ešte raz povedať, aby sme tu rozbiehali nejaký boj kultúr a hovorili, no dobré, nech žije veganizmus, meso preč. Nie, ani to tá štúdia nepodporuje a určite by sme to nemali zložiť týmto smerom. Takže nepreháňajme to. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Čirio. Grazie, grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi znepokojený, musím povedať. Ja som očakával e, túto rozprávu takú, ktorá by ma viacej uistila. Ja samozrejme nechcem spochybňovať nejaké vedecké hodnoty štúdy, ale vzhľadom na ten, tento mechanizmus, ako VHO sa venuje tejto problematike, mám taký pocit, že je tu trochu problém s komunikáciou. Áno, keď povieme, áno, že keď sa hovorí na jednej strane dobre, že sa um, konzumuje veľa mesa, či sa pije veľa kavy a tak ďalej. Môže to byť zdraviu škodlivé, ale nemôžeme predsa opomínať aj to, že má vplyv vek človeka, jeho dieta, jeho prístup k životu a tak ďalej. A ak by sme všetko zjednodušili a povedali len, že spotreba mesa vplýva na výskyt rakoviny, tak eh, potom eh, ani eh, ten orgán, ktorý bol poverený vypracovaním toho štúdiou, nerobí dostatočne dobre svoju prácu. Prečítal som si článok z roku 2013 v jednom z odborných biologických amerických časopisov a urobili veľmi hĺbkovú štúdiu e, v rámci posledných odporúčaní aj pre VHO. A výsledky sú znepokojivé, ktoré hovoria, že 55,5 vašich odporúčaní majú veľmi nízke vedecké podloženie a tento časopis urobil takýto takéto vyjadrenie vo vedeckom svete a z vašej strany neprišla žiadna odpoveď. A preto ja som veľmi znepokojený o, o, o tom, aké informácie dostávame. A nejde tu len o prospech pre obchodníkov, ale aj spôsob, ako sa pristupuje k tejto problematike, hlavne komunikácia. To je niečo veľmi nebezpečné organizmus, ktorý má zastupovať členské štáty a, no, v rámci VHO a kde urobilo odporúčanie pre všetky kompetentné orgány, ktoré robia analýzy, tak e, tiež e, vydali vyhlásenie, aby boli veľmi opatrní pri takýchto typoch vyhlásení. Pretože skutočne vyhlásenie, že keď budete jesť toľko a toľko mesa iného, tak spôsobí to rakovinu alebo to, či spotrebujete viacej cukru, či menej a tak ďalej. Ale ak my naďalej budeme dávať takéto informácie, neviem, či urobíme krok vpred, ani len e, v vzdelávaní, v potravinovom vzdelávaní alebo v spôsobe stravovania. A nezabúdajme, že existuje jediná, jedna pravda pre zdravie je, to je jediná vec, ktorá má fungovať. E, jesť rôznorodo, málo a robiť e, fyzické aktivity, teda byť aktívny. E, toto jedine platí. A ak chceme byť dôveryhodní pre taký organizmus, ako je VAO, tak skutočne aj v komunikácii musíme zmeniť veľa. Teraz pán Pedičiny, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Podporujem názory predrečníkov, ktorí boli skeptickí v tomto komunikatívnom prístupe. Aj mňa spôsob komunikácie veľmi prekvapil a táto rozpráva je veľmi dôležitý. Dlho sme čakali na výsledky ved vedcov aj mnohí významní vedci e, sa vyjadrili aj v a tak ďalej. A už je k dispozícii aj dostatok vedeckých podkladov, publikácií, ktoré poukazovali na to, že ak sa istým spôsobom spotrebúváva meso, tak môže byť karcinogénne a tie je tu 30-percentne vyššie riziko rakoviny, rôznych druhov tumorov, či už hrubého čreva, konečníka, prostaty, pankreasu a tak ďalej, ale aj iné druhy patológií, ktoré súvisia s metabolizmom červeného mesa, spracovaného mesa. Ale je tu ešte jedna téma, čo povedal aj predrečník, Musíme komunikovať na základe vedeckých údajov, ale mne nie je jasná e, vec. Aby sa tento výsledok nejakým spôsobom neobral o obsah či o podstatu, hovorí sa tu o percentuálnom náraste rizika rakoviny v prípade spotreby červeného mesa a v porovnaní s bielým mesom Malo by sa komunikovať aj to, akým spôsobom má vplyv napríklad spotreba toho bieleho mesa. A o akej expozícii tu hovoríme, o akej spotrebe. Aj toto je potrebné zadefinovať. Nemôžeme povedať, že riziko je 18 vyššie rakoviny, ale v prípade akej spotreby. Takže všetko je relatívne ale keď povieme nejaké percenta, napríklad 18 tak to sú absolútne čísla a preto potrebujeme, koľko tejto látky, či mesa alebo niečo musíme skonzumovať, aby narastlo o toľko to riziko rakoviny. A otázka je tiež, porovnalo sa aj s kombinovaným rizikom, aj s inými rizikami, pretože to je rozhodujúce. Nemôžeme jednoducho len spotrebu a konzumácia spracovaného mesa a nechať bokom konzumáciu e, napríklad alkoholu alebo fajčenia a tak ďalej. A tu, keď e, niektorí, e, keď to sú veľké vplyvy, hlavne potravinárskeho priemyslu, ktorí sa snažia odstrániť obavy ktoré vyplývajú z tejto štúdie. Existuje veľké znepokojenie vo verejnej mienke v oblasti zdravia, ale otázka je, buď sa rozšíria štúdie a ich horizont, alebo sa ich urobí viacej, alebo e, zabezpečíme nezávislý vedecký prieskum, aby sme mali čím skôr čo najdôveryhodnejšie informácie, na, z ktorých by sme mohli vychádzať. Pán Balco. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja chápem, eh, čo hovorí rečník, pretože je to jeho povinnosť, vzhľadom jeho funkcií. A vzhľadom k faktom, ktoré má k dispozícii, skrátka musí povedať, že červené meso je karcinogén, lebo tak e, sa to zistilo z vedeckých štúdií. Ale e, je to formulácia trocha zavádzajúca, pretože tých 18%, 18-percentného zvýšenia rizika kolorektálnej rakoviny treba porovnávať e, a teda on to porovnal pardon, s rizikom vzniku rakoviny pri fajčení, čo bolo 2000 až 2500 ale tých 18 pri mese by znamenalo, že jeden zo šiestich ľudí dostane rakovinu asi. A to e, je um, zavádzajúce proste. Takto to nemôžeme komunikovať, lebo to by nebola pravda. Čiže aby nevznikol tento dojem, budeme musieť povedať 18% čoho, z akej hodnoty. Hej. Tiež ste uviedli ten príklad zo Spojeného kráľovstva, kde spotreba mesa je prevažne, e, teda ide o najmä meso spracované. A teraz by bolo dobré vedieť, aké riziká sú pri čerstvom mese. Sú tam rizika nižšie? A je to potom ešte jedna otázka, ktorá ma takto napadá. E, väčšina z vedeckých štúdií sa realizuje v Spojených štátoch. Tam však na trhu je voľne predávané klonované meso, ožiarené meso, teda ožarované e, rengenovými lučmi kvôli, kvôli e, vyššej trvanlivosti. Čiže ak tieto informácie sú založené na zisteniach, vedeckých zisteniach z USA, tak to tiež môže byť trocha zavádzajúce. A ak si sa domnievame, že toto riziko je vážne, tak e, sme urobili pred dvomi týždňami zlé rozhodnutie v Štrásburgu, kde sme stiahli podporu pre bíče zápasy, teda zrušili sme dotácie pre bíče zápasy a jediné, čo by sme teda mali podporovať eh, ohľadom živočíchov, tak sú práve eh, tieto zápasy. Pani Dornádo. Ďakujem veľmi stručne. Táto štúdia Naozaj ma veľmi zaujala, pokiaľ ide o spotrebu červeného mesa a mesových výrobkov, ale kladiem si otázku. Hovoríme dnes o červenom mese a mohli by sme hovoriť, ako hovorila pani Grosted, a mohli by sme hovoriť aj o rybách, ktoré pochádzajú z intenzívnych chovov, o zelenine, ktorá sa pestuje za použitia pesticídov a to by znamenalo, a výsledky by sme mali rovnaké. Niekoľko otázok Otázka je, či existujú genetické predispozície, ktoré spôsobujú určitých ľudí, že majú tendenciu mať e, pri spotrebe červeného mesa rakovinu. A otázka a to, že zvieratá sú chované GMO krmivami, či je e, viacej rakoviny v tejto súvislosti a či je rozdiel medzi biomesom a priemyselne Mm, chova, alebo priemyselne chovaným dobytkom a mesom z neho. A potom k označovaniu dostala som sa skutočne k udivujúcim informáciám. Veľký francúzsky supermarket mm, boli tam akcie pre uh, určitý druh ryby, ktorý je potom vylovený v Severnom mori, takže ja si myslím, že by sme mali seriózne pristupovať aj k označovaniu potravín. Pani Evi, ako ďalšia rečnička. Ďakujem. K tejto téme som sa tiež chcela vyjadriť a ďakujem za vaše uvedenie. Zdá sa mi, že všetko závisí od interpretácie vedci, a interpretácie vedeckých výsledkov. Teda keď ich výsledky sú negatívne, tak sa kritizujú a keď sú pozitívne, tak sa podporujú. Ja, táto informácia pre mňa je veľmi zaujímavá. Ja polovicu svojho života som vegetariánka a som presvedčená, že osobný výber a spôsob, ako sa stravujeme, to je veľmi dôležité. A mali by sa robiť aj špecifickejšie odporúčania v rámci politiky. A preto vaša štúdia by mohla byť východiskom pre hlbšiu úvahu nezávisle od toho, že spotreba mesa, nadmerná spotreba mesa môže mať e, zdravotné dopady. Je tu aj ďalšia otázka. Otázka intenzívneho chovu dobytka pre meso. Koľko vplýva intenzívny chov dobytka na klimatické zmeny, na využívanie prírodných zdrojov, na deforestáciu a tak ďalej a aj na plnohospodársky model, o ktorom hovoríme. Ja si myslím, že to je veľmi dobré východisko pre hlbšiu úvahu. Všetko so všetkým súvisí, sme na jednej jedinej planete a mali by sme sa všetci snažiť o ten najlepší vedomý výber pre všetkých, pretože nadmerná spotreba červeného mesa alebo mesa nás vedie k nadmernému využívaniu prírodných zdrojov, ktoré sú ale obmedzené na planete. Ďakujem a teraz by som dal slovo komisii, aby sa vyjadrila aj za seba. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za prezentáciu e, Svetovej zdravotníckej organizácie. Myslím, že v tejto chvíli nemáme veľmi čo dodávať. My sme e, si poznamenali veci, ktoré odzneli v diskusii a tešíme sa na publikáciu monografie, kde e, budú odpovede na niektoré z tých otázok, ktoré odzneli, ale ako povedal pán Bertolini, otázky ktoré sa týkajú druhov mesa a, a rakoviny, sú predmetom vedeckého skúmania a aj výsledkom už roky a keď sa pozrieme na, dajme tomu, na problémy súvisiace s chronickými ochoreniami a rakovinou v Európe, tak je evidentné, že e, dôležité e, je nielen stravovanie, ale aj ale aj zdravý pohyb. A tá vyvážená, e, to vyvážené stravovanie je samozrejme veľmi e, dôležitým faktorom pri zvyšovaní a udržiavaní zdravia. My samozrejme máme veľké obavy z rozvoja rakoviny a nárastu počtu prípadov rakoviny v Európe e, rakovina hrubého čreva je osobitne znepokojivá a je možné proti nebojovať e, včasným screeningom. Takže e, my v súčasnosti skúmame vedecké údaje a tešíme sa na detailné skúmanie monografie IAKU, ktorá bude publikovaná o niekoľko mesiacov, pokiaľ som to pochopil správne. Ďakujem veľmi Ja ďakujem vám a teraz e, po veľmi aktívnej diskusii si iste chce každý vypočuť odpoveď VHO. Aj preto, lebo táto diskusia bola veľmi intenzívna. Teda v médiách sa táto téma v poslednom týždni veľmi pertraktovala. Aj dopad na trh s červeným mesom je jasný. Budeme musieť teda objasniť aký vlastne výsledok tej štúdie majú. Chceme teda jasne vyslať nejaký signál alebo povedať niečo verejnosti a preto by bolo zaujímavé, za akých podmienok sa tie štúdie vykonávali, pretože tie výsledky sú určite závislé od úvodných predpokladov. Takže dávam slovo vám. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom, ktorí sa vyjadrili v diskusii a prispeli veľmi zaujímavými a relevantnými pripomienkami. Ja by som začal prvou pripomienkou, ktorá bola veľmi dôležitá a ja chápem, že je to e, problém. Neskore publikovanie štúdie to spomenulo viacero z vás. Ja si myslím, že toto je problém a súhlasím s vami. Je to aj predmet interných diskusií a ja vám len chcem povedať, že celá správa, ktorá bude obsahovať aj zhrnutia všetkých štúdií a e, detálnu literatúru, e, prebieha ďalším preskúmavaním a prehodnocovaním, alebo teda hodnotením tých e, citácií, ktoré sú tam, aby, bolo, aby, bolo, aby sme proste dávali von korektnú informáciu, ale to by nemalo zmeniť výsledok tohto celého skúmania. Výsledky sú, aké sú. Tá analýza bola veľmi dôkladná. Takže ja súhlasím s vami, že to malo byť publikované zároveň alebo veľmi tesne po sebe. E, to sme my zaznamenali a budeme sa snažiť e, vyhnúť tomuto v budúcnosti. Takže to, čo hovoríte, je veľmi dôležité a berieme to na vedomie. E, odzneli tu tiež pripomienky týkajúce sa E, prepojenia medzi konzumáciou červeného mesa a celkovými stravovacími návykmi. Teda e, dopad na zdravie môže mať mnoho ďalších faktorov, ale môže ísť napríklad, a môže ísť napríklad o veci ako kontaminácia e, zeleniny a tak ďalej. Toto je možno iná diskusia, to je diskusia o stravovacích návykoch, návykoch ako takých a o tom sa hovorilo aj tu v parlamente o tých rôznych ďalších faktoroch, teda spotreba cukru, alkoholu alebo soli, ale myslím si, že toto je iná diskusia a my teraz prezentujeme vám a vedeckej aj verejnej, eh, teda aj širokej verejnosti, odpoveď na otázku, týk, otázku karcinogennosti spracovaného červeného mesa. Toto je otázka, kde sa dá odpovedať áno alebo nie, ako som povedal predtým. A dá sa samozrejme zaradiť do problematiky celkového zdravého stravovania. Tu je treba povedať, že mierna spotreba alebo primeraná spotreba mesa je v poriadku. Aj v minulosti, e, keď sme vydávali odporúčania ohľadom stravovacích návykov, tak sme toto hovorili, to nie je v rozpore s výsledkami štúdie e, o karcinogénnosti spracovaného červeného mesa. No a teraz k tým vedeckým východiskám, myslím, že nesúhlasím s, e, s pánom Číriom, pretože ja poznám tú štúdiu, ktorú ste spomínali, bola veľmi kritizovaná interne aj v iných publikáciách e, sú prípady, za ktorých odporúčania VHO môžu byť spochybňované, pretože niekedy e, vedecké podklady nie sú až také solidné, ako by mali byť. A to sa ďalej teda osobitne v minulosti, ale môžem povedať teraz, vždy keď publikujeme jeden riadok textu, tak e, to podlieha tak obrovskému e, preskúmavaniu, že to až niekedy odrádza od publikovania čokoľvek. Takže akékoľvek odporúčanie je veľmi, veľmi dôkladne vedecky podložené, takže túto kritiku ja nemôžem akceptovať. Možno to bolo niekedy e, v 70. rokoch problémom, ja som tam vtedy nebol, možno. Ale to, čo ste spomenuli, tá štúdia z roku 2013, o tom viem a tam bolo veľmi nejasné prepojenie na určité sektory, takže tú štúdiu by som nebral ako smerodatnú. A potom je tu otázka červeného mesa v porovnaní so spracovaným mesom a riziko spotreby alebo konzumácie 100 gramov červeného mesa v porovnaní s nekonzumovaním E, tohto červeného mesa je 70% zníženie kolorektálnej rakoviny, takže to je 17 a nie 18 pre červené meso a 18 pre spracované meso a 50 gramov pre spracované a 100 gramov pre červené meso. Referenčná úroveň je nula, to znamená žiadne meso. Hej, to je referenčná úroveň, alebo teda referenčná e, situácia, voči ktorej porovnáme tých 18%. A a pán Petičný spomínal interakcie. Áno, to je pravda, tie faktory interagujú. Niekto, kto fajčí a zároveň je vystavený azbestu, tak je to, to riziko rakoviny vyššie E, než človek, ktorý nefajčí vyslovený aspekt alebo naopak. Ale toto sa veľmi ťažko skúma, tieto interakcie. V tomto konkrétnom hodnotení, v tejto tých štúdiách, ktoré boli realizované, tie sa zameriavali špecificky na zhodnotenie karcinogénnosti e, mesa v rôznych formuláciách. A pokiaľ ja viem, tak sa nehodnotili interakcie s environmentálnymi alebo inými faktormi spomínalo sa, že potrebujeme čerpať z nezávislého výskumu, ale v tomto som ja skeptický, pretože toto je najnezávislejší výskum, aký môžete v tejto chvíli urobiť. E, toto boli vedci, ktorí nemajú žiadne postranné záujmy, e, publikácie boli všetky vo vedeckých, karentovaných a e, peer-reviewovaných žurnáloch v miestnosti ak ich zavrete do miestnosti na 10 dní a požiadate o ich stanovisko, tak ja neviem už, akú, akú vyššiu mieru nezávislosti môžeme ešte dosiahnuť. Ak máte nejaké nápady, samozrejme veľmi radi si ich vypočujeme. A ďalej k výhrade miesta, kde sa štúdia vykonáva, to bolo spomenuté, tak toto ja chápem. Tie štúdie, ktoré sme analyzovali, ale treba, treba zohľadniť jednu vec. My sme osobitne zdôrazňovali na štúdie, ktoré riešia určité populačné skupiny a skúmajú takéto populačné skupiny 20-30 rokov. Niektoré z týchto štúdií sa e, realizujú aj s financovaním Európskej komisie, napríklad štúdia EPIC, čo sú veľmi dôležité výskumy, ktoré trvajú dlho, e, dlhé obdobia a musím povedať, že v týchto štúdiách boli zohľadnené aj európske krajiny, čo neboli to len Spojené štáty. Takže je to, dá sa povedať, pomerne komplexné zhodnotenie dopadov červeného mesa a chcem pripomenúť ešte jednu vec. Biologický, biologické mechanizmy, ktoré som spomenul, tie nejako nesúvisia s pôvodom ESA alebo s tým, či je organické, neorganické, GMO, GMO ale nie, alebo nie GMO. Ide o molekuly, ktoré sú v mese, pretože to je meso. To je v každom mese. Teda, teda to je táto, e, to je to molekuly hému. A takisto spôsob e, prípravy, teplnej prípravy mesa, e, to tiež sa nelíšia. nechcem povedať, že je lepšie Eh, alebo že nie je lepšie jesť eh, priemyselne spracované meso oproti mesu, ktoré pochádza eh, zo známeho malochovu, ktoré si upravíte doma. To je samozrejme vždy lepšie, ale tu ide o to, že všetky tieto mesa majú tú molekulu alebo proste majú tie chemické vlastnosti, ktoré spôsobujú ich karcinogenosť. A ďalej záverom by som povedal, že a súhlasím s vami v tom, že je tu vážny problém na úrovni, na úrovni komunikačnej. Ja som dnes prišiel sem, aby som hovoril menom nášho generálneho riaditeľa pána Čana eh, k vám. My sme v tejto veci interne rokovali a budeme analyzovať ešte raz tie problémy, na ktoré ste upozorňovali aj my. A eh, ja môžem povedať, že tieto výsledky budú analyzované ešte ďalším panelom pomerne skoro a ten bude tieto výskumy skúmať z hľadiska zdravej výživy. Čiže bude povedzme skúmať nejaké navrhované alebo odporúčané množstva, ktoré môžeme dať e, vo verejnej komunikácii verejnosti ako nejakú, nejaký návrh. Táto skupina bude e, rokovať čoskoro a tieto výsledky znova budú ako si začlenené do celkovej problematiky zdravej výživy, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Pán Lavia, myslím, že som vyčerpal všetko, čo som mal povedať, takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne vám za prítomnosť, ďakujem za to, čo ste nám povedali. Ešte som zabudol jednu vec, ospravedlňuje sa pán z VHO. E, spotreba mesa v Európe. My máme údaje, ktoré vychádzajú zo štúdie EPIC, napríklad spracované mesa, tam je priemer v Grécku 11 až 19 gramov na osobu denne, to je tá najnižšia hranica, najvyššia v Norsku 40 gramov ženy a Nemecko 90 gramov denne muži. Takže niekto sa ma pýtal na e, to, aká je spotreba. To som len vám chcel odpovedať, aby ste mali predstavu. E, Dobre, myslím, hovorí pán Lavia, že môžeme túto rozpravu uzavrieť. Poďakovať vám za prítomnosť, ktorá teda, ja viem, to nebolo veľmi jednoduché vypočuť pre vás. Každopádne veľmi pekne ďakujem, uvidíme sa po obede o tretej, predsedajúci.